Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dobré ráno, kolegyne, kolegovia. Srdečne vás vítam na pokračovaní našej práce na našom výbore. Koordinátori zasadali od 9. do 10. A potom oznámime príslušné rozhodnutia. Máme ešte na programe dva body zo včerajška, Dostaneme sa k ním neskôr v priebehu dopoludnia. Uvidíme podľa toho, ako budeme zvládať náš program. Takže teraz rovno pristúpim bodu číslo 20. Je to ústna otázka na ústne zodpovedanie od kolegyne Elena Oana Antonesku a ide tu o rozdiely v kvalite potravinárskych výrobkov uvádzaných na trh v Európskej únii. Táto otázka je známa a za komisiu je tu pán Lepenter z DG Sanko a on nám priniesol aj film, ktorý nám chce premietnúť, trvá 4 minúty. Takže potom nám dajte signál, keď bude pripravená technika. Pozrieme, pozrieme si radi tento krátky film, ktorý trvá 4 minúty. Pán Lepantor, chcete nám poskytnúť nejaké informácie k tejto téme? Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení poslanci, poslankyne, v apríli 2001 bola uskutočnená štúdia s Slovenským združením spotrebiteľov o situácii v 8 členských krajinách a hovorilo sa, zistilo sa zloženie, rozdiely v zložení potravín podľa toho, kde sa predávajú a e, taktiež sa hovorilo o rozdieloch v e, obale, obale a e, tvrdeniach na ob, obaloch a boli naozaj zistené veľké rozdiely v e, kvalite. Nedá sa jednoznačne povedať, že je e, zloženie alebo kvalita horšia, ale že zloženie je odlišné. E, napríklad nápoj s izoglukózou dá sa povedať, že je e, horšej kvality ako osladený nápoj. My si to nemyslíme, pretože keď sa pozrieme napríklad na nápoj Coca-Cola, to sa uvádza v štúdii, tak si všimneme, že sa používajú koncentráty, ktoré sa vy, využívajú, pardon, vyrábajú e, na málo miestach e, na svete a potom sa e, primiešavajú lokálne. No a čo sa týka cukru, tak tu je spoločná organizácia trhu a objem je regulovaný. A dá sa taktiež povedať, že cukor sa používa v Polsku a v Českej republike, takže to nie je rozdiel iba medzi starými a novými členskými krajinami. izoklugóz je e, tekutej forme a lepšie sa rozpúšťa, takže e, je e, vhodnejší na výrobu takýchto sladených bublinkových nápojov. Všeobecnejšie si nemyslíme, že by komisia mala rozhodovať, aké majú presné mať zloženie nápoje alebo e, potraviny. Treba zohľadniť e, napríklad schopnosť, dostupnosť surovín a e, potravinárske alebo stravovacie tradície. Ide komisii hlavne o ochranu vysokej miery ochrany zdravia a E, myslieť pritom na jednotný trh. E, potraviny musia byť nezávadné a spotrebitelia musia byť správne informovaní o povahe e, potravín, ktoré konzumujú. Čo sa týka štítkov, tak to sú presné pravidlá, treba uvádzať presné zloženie a viete, že rada schválila pred pár dňami legislatívny balík o informovaní spotrebiteľov a tieto pravidlá sa ešte posilňujú. E, podniky e, adaptujú svoje výrobky na rôzne trhy a sú rozdiely napríklad v Nutele, vo Francúzsku a v Nemecku a to je aj predmetom toho filmu, ktorý e, vám chcem ukázať, ak sa nám to technicky podarí. No a mm, spotrebiteľ má v konečnom dôsledku možnosť rozhodnúť, či si výrobok kúpi alebo nie. Je tu veľká konkurencia medzi značkami a ak sa niekomu nepáči e, nápoj Coca-Cola, tak si vyberie nejakú inú značku a bude to mať teda dopad na e, e, podnik. A ešte chcem zdôrazniť, že komisia naďalej bude zlepšovať informácie poskytované spotrebiteľom bude podporovať národné e, spotrebiteľské združenia a vedzte, že budeme tomu aj naďalej venovať e, veľkú pozornosť. Ďakujem. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Lepentre. Ďakujem pekne, pán Lepentre. A teraz nám ukážete to video. Ça va pas, voilà, la technique n'est pas encore... Euh, Zdá sa, že to ešte z technického hľadiska možné nebude premietnúť. Gut, dann kommen wir zur Aussprache. Also, wenn ich Sie richtig verstanden Ďakujem pekne, dostávame sa teraz v rozprave. Ak som to správne pochopil, tak komisie sa oberá vplyvom na zdravie jednotlivých produktov. Ide predovšetkým samozrejme aj o správne informovanie spotrebiteľov. Nezaoberáte sa tým variáciami spotrebiteľov, kde ide vlastne o chuť a o zloženie jednotlivých produktov. No, ale my teda tom chceme diskutovať, či to je správne alebo nie. Elena Antonescu, to bola predsa vaša otázka, nech sa páči. Mulțumesc, domnule președinte. Um, mulțumesc. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať zástupcovi komisie za tie upresnenia, ale ak dovolíte, niečo by som rada povedala. Nehovoríme o výrobkoch, ktoré boli prispôsobené na chute eh, spotrebiteľov v jednotlivých členských krajinách, ale mne v otázke išlo o rozdiely v kvalite potravinárskych výrobkov uvádzaných na trh starých a nových členských krajinách. A ja som naozaj chcela, aby sa náš výbor touto témou zaoberal, jednoducho preto, že aj keď nebola uskutočnená eh, špecifická eh, štúdia, my spotrebitelia si túto kvalitu uvedomujeme, e, moji priatelia, e, moja rodina ma prosia, aby som im kúpila nejaké potraviny tu v Bruseli, pretože hovoria, že je v tom veľký rozdiel v kvalite. Neviem, či sú dve, kval- e, dve kategórie spotrebiteľov, ale ak by to bola pravda, tak je to naozaj veľmi závažné. No a k tomu testu, ktorý bol uskutočnený na Slovensku, ja myslím, že komisii by táto štúdia nemala stačiť, mala by si vyžiadať ďalšie aj dodatočné testy. Ak sa o tomto e, probléme vie, e, ja viem napríklad o tom, že bulharský minister poľnohospodárstva o tom hovoril, takže podľa mňa komisia by mala e, vypracovať vlastné štúdie na túto tému a zistiť, či áno alebo nie sú rozdiely v kvalite potravinárskych výrobkov v EÚ. Ak sa to preukáže, tak je to nepriateľná situácia. Uh, Pavel Poc. Ďakujem pekne. Pavel Poc. Kolegyne, kolegovia, um, musím povedať, že je veľmi zložité teraz nereagovať emocionálne, keďže pochádzam zo štátu, ktorého sa práve dotýkajú tieto problémy. A chcel by som povedať, komisii, že tento váš prístup je absolútne neakceptovateľný. Kolegyne, kolegovia, chcel by som povedať, že možno sa vám to zdá, že je to taký malý problém, ale rozhodne to nie je. Ide o to, že toto je téma, ktorá ľudí zaujíma. Ľudia sa nepýtajú na nás, aké sú potraviny, ale aj to, že ako je vlastne možné sa produkujú rozličným spôsobom. Kladú si otázku, na čo to máme Európsku úniu, keď e, nie je možné chrániť občanov pred takýmto, tak povedať, falšovaním? Ako teda chceme riešiť hospodárskú krízu, ak sa nám nepodarí vyriešiť takéto jednoduché veci? Tu nejde iba o potraviny, týka sa to celých štátov a stáva sa to politickým problémom. Nechcel by som hovoriť o tom, že či to je iba vec národných vlád. To nie je pravda, lebo týka sa to medzinárodných koncernov a jednoducho neočakávajte, že je to vec, ktorá sa týka jednoducho iba občanov, že majú možnosť výberu, že predsa nemôžu chodiť na nákupy stovky kilometrov. Jednoducho musíme to riešiť. Ja, danke schön. Ďakujem pekne. A teraz Csaba Tabajdi. Köszönöm szépen, pekne. Fölhívnám a kollégák figyelmét. Ďakujem pekne. Chcel by som upriamiť pozornosť kolegyň kolegov na to, že tu by sme mali postupovať veľmi obozretne. Ja pochádzam preto z nového členského štátu a tie testy slovenských laboratórií nie sú jednoznačné. Napríklad, čo sa týka Coca-Coly, tak sa nezistil žiaden rozdiel medzi starými a novými členskými štátmi. Takže tu ide o to, či sa používa izoglukóza na Slovensku, Bulharsku, Rumunsku a niektorých ďalších členských štátoch. Jednoducho sa e, dosládza Coca-Cola izoglukózou. A v Nemecku a v Českej republike sa využíva sacharóza. Takže nejde v každom prípade o to, že existuje nejaké delenie, rozlišovanie medzi starými a novými členskými štátmi. Chcel by som upozorniť kolegyne kolegov na to, že toto nesmieme zneužívať na účely politického populizmu. Ja samozrejme považujem potravinovú bezpečnosť za veľmi dôležitú a enormne dôležitá je pre mňa ochrana spotrebiteľov. Ale musím povedať, že toto nie je oblasť nášho pôsobenia. Tu ide skôr o kompetencie výboru IMCO, takže spolu s gestorským výborom by sme mali spolupracovať na týchto otázkach. Samozrejme je dôležité si uvedomiť, aký je pomer ceny a toho, čo vám poskytuje ten produkt. A ak existuje rozličná cenová úroveň, jednoducho súvisí to možno aj s tým, čo sa použilo v, v, na výrobu toho výrobku a to zase odzrkadluje cenovú situáciu v jednotlivých členských štátoch. Potom sa spomína aj to, že tu ide o istú formu diskriminácie. Musím povedať, že v Maďarsku sa vykonali isté testy a tieto testy iba z časti potvrdili tie slovenské testy a boli tam ale aj ďalšie produkty, ako napríklad plienky, kde skutočne boli veľké rozdiely. Napríklad, čo sa týka savosti e, plienok, keď sa porovnali tie plienky, ktoré boli na trhu v Maďarsku a v Rakúsku, tak v Rakúsku boli podstatne lepšie. Náš výbor je preto zodpovedný za potravinovú bezpečnosť. Čo sa týka ochrany spotrebiteľov, samozrejme, to je veľmi dôležitá oblasť a pán predseda, bolo by možné, aby prípadne tieto dva výbory sa stretli na spoločnom zasadaní a zaoberali sa touto témou a podľa mňa tu musíme spojiť a diskutovať o obidvoch aspektoch tohoto problému. A ja chápem samozrejme rumúnsku kolegyňu, chápem aj kolegu Poca. Je dôležité ďalej vykonávať takýto prieskum, odborne a seriózne. Ďakujem pekne, teraz Jánoš Áder. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy az eddigi... Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Nemyslím si, že je to náhodou, že všetky, všetci traje rečníci, sa, ktorí sa prihlásili o slovo, sú z bývalej východnej Európy. Jednoducho ide o to, že všetci sme chceli reagovať na toto posolstvo. Pani Antonesku načrtla veľmi e, ošemetnú tému, Plne súhlasím s kolegom Tabajdym. Ide tu o ochranu spotrebiteľa, potrebnú bezpečnosť a samozrejme aj o otázku hospodárskej súťaže. Je tu teda veľmi komplexný problém. To vyhlásenie, ktoré sme si práve vypočuli, ale žiaľ nemôžem akceptovať. Jednoducho to, že jednotlivé spoločnosti upravujú zloženie výrobkov podľa chuti spotrebiteľov a podľa ich kúpnej sily, to je neakceptovateľné. A potom aj tá druhá vec, že nejde o horšiu kvalitu, že je to iné zloženie. No, ja si myslím, že toto je predsa jasne uvedené v dokumente pani Antonesko, máme tu nasledovný výsledok. Bol tu jeden produkt v rámci tých skúmaných a hovorím o potravinách. To bola čokoláda Milka a nechcem ja nejako propagovať e, túto čokoládu, ale bol tam iba jeden produkt, jediný produkt, ktorého zloženie v západnej a východnej Európe bolo identické. Teda, zdôrazňujem, nebol tam žiaden rozdiel. To znamená, že keď tu v Bruseli idem na nákup, kúp, môžem tam kúpiť tú istú milka, čokoládnu milku ako v Budapešti. Pri iných výrobkoch napríklad v Budapešti a v Prahe kúpite iný produkt ako v Paríži. Takže toto je veľmi zásadné. Niektorí výrobcovia, iste nie všetci, priznali, že používajú lacnejšie látky alebo prísady pre východné trhy. A myslím si, že tu je ten problém. Dokonca aj výrobcovia sami uznali, že použili lacnejšie materiály. A keď si pozriete, aká je, aká je cenotvorba aká je cenotvorba na východovských trhoch, tak e, tu samozrejme e, neinformujú spotrebiteľov, reklama je tá istá, tvária sa, že produkty ste isté, značky sú tie isté, isté, ale keď si tento produkt kúpite, dostávate horšiu e, kvalitu. A vychádzam z toho, že tí výrobcovia vlastne tam dosahujú ešte dodatočné zisky. A a ide tu samozrejme o ochranu spotrebiteľa, ide tu o pravidlá hospodárskej súťaže, ktoré sa dodržiavajú alebo nie. Ja súhlasím samozrejme s tým, že je nutné ďalej situáciu preverovať, zbierať dôkazy. Ak by sme chceli doplniť tie výsledky slovenských testov a mali by sme získať ďalšie informácie, chceme získať ďalšie informácie, musíme konať rýchlo. Súhlasím s kolegom Pocom, a v tejto súvislosti máme skutočne veľmi málo času. Európske inštitúcie by mali čo najrýchlejšie vykonať tieto testy a mali by potom použiť, e, skutočne uvaliť čo najtvrdšie sankcie. Ďakujem pekne. A ešte jeden rečník sa nám hlási, ako posledný, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani Reimers. Myslím si, že tu ide o jeden skutočne starý fenomén a ide o posúdenie toho, čo je kvalita. A súvisí to s cenou alebo súvisí to s inými vecami. Znamená, že keď niečo je lacnejšie, je to automaticky horšie z hľadiska kvality. To musíme zohľadniť v rámci diskusie. Ja som polnospodárka a poznám tento problém. Jednoducho, častokrát kravám chutí tráva lepšie na druhej strane e, plota, aj keď tá druhá strana plota je na mojom pozemku. Takže je tu samozrejme aj subjektívne vnímanie. Samozrejme iná situácia je, keď krava chce ísť na susedov pozemok, lebo sú tam objektívne dôvody na to, že tá tráva je tam atraktívnejšia. A v tomto prípade samozrejme je možné vyčítať spoloč- tým firmám, že chceli zavádzať spotrebiteľov, že teda nemajú rovnakú receptúru a nepoužili rovnaký, rovnaké množstvo napríklad povedzme ovocia v lekvári na to, aby vyrobili svoj výrobok. To, to znamená, že samozrejme, samozrejme sú tam kvalitatívne rozdiely a môžu tam byť aj rozdiely v kvalite, ale môže to byť aj tak, že z hľadiska zdravotného vplyvu a kvality tu nie sú žiadne rozdiely, takže je to veľmi ošemetná oblasť. Podľa mňa dôležité je vypracovať ďalšie štúdie, aby sme zistili, či to súvisí s aktívnym konaním, alebo či jednoducho sú to dôvody, ktoré súvisia s samotnými výrobnými procesmi. A čo sa týka tej výčitky, že sa používajú lacnejšie prísady a potom sa tá cenová výhoda nepresúva na spotrebiteľov, o tom samozrejme by sme mali diskutovať. Podľa mňa by sme mali sa tomu venovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pani Morko najte. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte, aby som spomenula jednu otázku. Máme nejaké právne nástroje na to, aby sme regulovali receptúru, a teda zloženie výrobkov tu sa zaoberáme špecifickým prípadom, je tu osobitná situácia. Samozrejme, vypočuli sme si viaceré argumenty. Jeden z kolegov práve spomínal, že sa využívajú rozdielne prísady. Napríklad, čo sa týka pomarančového čúsu. samozrejme je možné využiť šťavu z rozličných regiónov a Samozrejme, všetci vieme, že v jednotlivých regiónoch je rozdielna e, kúpna sila a preto sa potom e, používajú v niektorých oblastiach lacnejšie produkty. Chcel by som sa spýtať komisie, aké existujú právne nástroje na to, aby sme sa mohli zaoberať e, reguláciou receptúr jednotlivých výrobkov. Ďakujem pekne. A teraz skutočne ako posledná a na rozbach. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem hovoriť po dánsky. Ja by som chcela povedať, že z môjho hľadiska tu ide o škandál. Ja pochádzam síce z členského štátu, ktorý sa nachádza na západe Európy, ale viem, že čoraz viac európskej spoločnosti sa presúva smerom na východ. Máme tu vnútorný trh, jednotný trh, voľný pohyb tovaru, Takže skutočne pre mňa veľmi zložité je pochopiť, prečo západoeurópske výrobne rozličných tovarov, ktoré sa presunú na východ, ktoré vyrábajú rozličné potravinárske produkty, využívajú rozdielne receptúry. Jednoducho je to predsa voľnosť pohybu tovarov v rámci hraníc Európskej únie. Myslím si, že toto je vec, ktorou by sme sa mali zaoberať. Zdá sa, ako keby sme tu mali prvotriedne a druhotriedne tovary. A jednoducho toto je absolútne neudržateľné a preto by sme sa mali zaoberať touto oblasťou, preskúmať ju a by sme zistili, či kupujeme rovnaký tovar a jednoducho tu Ide o tovar, ktorý sa vyrába napríklad v východnej Európe a presúva sa do západnej Európy. Gut, ich finde das eine interessante Debatte. Ďakujem. Myslím si, že tá diskusia bola skutočne zaujímavá. Vidím, že je tu veľký záujem a veľké znepokojenie, že jednotlivé spoločnosti ponúkajú rozdielnú kvalitu. Nejde len o rozličnú chuť, ale o rozličnú kvalitu niekedy dokonca ešte za vyššiu cenu. Čo sa týka nášho výboru, my sme zodpovední za potrebnú bezpečnosť, spomínalo sa to tu. Preto sa musíme spýtať, či dochádza k zhoršeniu potravinovej bezpečnosti pri týchto e, krokoch, ktoré vykonávajú tieto firmy. Preto komisia by možno mohla vypracovať nejaké ďalšie štúdie. A to sa jednoducho zistilo, že v jednotlivých štátoch to zloženie výrobkov je rozdielne a musím sa zabrať tým, či sú tu nejaké problémy, ktoré sa týkajú potrebnej bezpečnosti. No a ďalšia vec je zavádzanie spotrebiteľov. Janoš Áder povedal, že ide o ten istý produkt v istom obale s tým istým marketingom. Obsahuje rozličné látky. Preto tu vystáva otázka, či to je zavádzanie, či to je z hľadiska hospodárskej súťaže v poriadku. Už teraz by som vám chcel povedať, že pošlem list predsedovi výboru IMKO a poprosím ho, aby sa jeho výbor zaoberal touto témou, podľa možnosti s nami. A je dôležité, aby sa oni zaoberali touto témou. Teraz tu vystáva otázka pre komisiu, či máme nejaké právne možnosti na to, aby sme kontrolovali receptúry a zloženie E, výrobkov. Čo sa týka potrebnej bezpečnosti, komisia sa vypracuje ešte štúdie. A no, nezabudnite na to, že ešte samozrejme si pozrieme to video. Nech sa páči, máte slovo. Merci, monsieur le président. Euh, Ďakujem pekne, pán predseda. Takže pokiaľ ide o legislatívu EÚ v oblasti potravinovej bezpečnosti, Ide o to zabezpečiť vysokú ochranu zdravia spotrebiteľa, ale my vôbec nezasahujeme do zloženia potravín. Môžeme si ťažko predstaviť, že naša európska legislatíva bude e, nanúcovať e, nejaké e, sladidlo, napríklad pre Coca-Colu a ďalšie e, prídavné látky. Samozrejme, musí to byť všetko bezpečné pre zdravie, ale nemôžeme my hovoriť, aké konkrétne zloženie majú mať potraviny. E, o tom rozhodujú podniky. A ešte jedna vec, ktorú chcem zdôrazniť, e, to je e, moc spotrebiteľa. Ak sa mu nejaký výrobok nepáči, tak ho už druhýkrát nekúpi a obráti sa k inej e, ekvivalentnej značke. Netreba podceňovať spotrebiteľov a potom úloha členských krajín pri kontrole. Členské krajiny musia dohliadať na dobrú implementáciu európskej legislatívy na trhu. No a ešte možné budúce činnosti. Komisia bude pozorne sledovať vývoj v tejto oblasti a pokusí sa zlepšiť informácie poskytované spotrebiteľom. A teraz k tým rozdielom medzi výrobkami, konkrétne medzi Francúzskom a Nemeckom, dve staré členské krajiny, ten istý výrobok, rovnaký obal, rovnaký štítok a pritom je tam rozdiel v zložení E, niekedy sú rozdiely v samotnej členskej krajine, napríklad medzi e, severom a juhom Francúzska. Miera e, cukru v čokoládových nápojoch je odlišný, pretože sa tá, je to prispôsobenie sa chutiam spotrebiteľov. Takže nech sa páči ten film.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 Ja, schöner Slapstick. Äh, <laughs> das erklärt, warum vielleicht im... No, ďakujeme. Možno by bolo dobre vedieť, prečo to tak je, že tak povediať, tie chute v jednotlivých štátoch sú rozdielne, ale samozrejme to nie je našou primárnou témou. Našou témou je kvalita. A tým sa, pádom sa samozrejme zaoberáme potrebnou bezpečnosť IMKO sa môže zaoberať asi zavádzaním spotrebiteľov. Chcel by som povedať, že dobre, tak sme si to prešli, napíšem list kolegovi Harborovi, poprosím ho, aby sa jeho výbor zaoberal touto témou. Komisia si vypočula, že je tu skutočne mm, dopyt po informáciách a možno by nebolo zlé zadať nejakú štúdiu, nielen z hľadiska rozdielov chutí ale ide tu aj kvalitatívne rozdiely, rozdiely, ktoré by mohli sa približovať k téme potravinovej bezpečnosti. Pri nižšej kvalite ide o to, že častokrát sa vyžaduje vyššia cena, takže dochádza tu k poškodzovaniu spotrebiteľa. A s tým by sme nemali súhlasiť. Takéto dodatočné zisky a dodatočné procedúry by sme nemali jednoducho len tak akceptovať Rád by som chcel ukončiť tento bod, lebo trošku máme to napäté z hľadiska času. Ďakujem pekne za tú otázku. Je nutné sa tým zaoberať. Ináč by tu bol, bol nespokojnosť, neistota. A to jednoducho Európsky parlament nemôže akceptovať. No a do ničo... Ďakujem pekne, ale ja si nemyslím, že by ten film bol nejaký uh, eh, informatívny, skôr išlo podľa mňa o reklamu. Ale záverom, ak som správne pochopila komisiu, tak oni nám povedali, že podniky môžu prispôsobiť receptúry, zloženie eh, za, pod, za predpokladu, že E, dodržiavajú európsku legislatívu a teda neexistuje európska legislatíva, ktorá by akýmsi spôsobom trestala e, diskriminačné postupy. A ja by som preto rada povedala komisii, že treba možno, sa lepšie zamyslieť nad našou e, činnosťou v budúcnosti. My by sme boli radi, keby komisia uskutočnila dodatočné štúdie, prieskumy, pretože združenia spotrebiteľov aj zástupcovia členských krajín vlastne upozornili na e, túto problematiku a ja dúfam, že budú nájdené riešenia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Komisia si vypočula, aký je názor čel nášho výboru a čo vlastne očakávame. Určite sa k tejto téme vrátime. Pevne veríme, že nám budete prezentovať nové výsledky v najbližších mesiacoch. A uvidíme, že ako je to s tou starosťou, ohľadne kvality a potrebnej bezpečnosti. A teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu nášho programu. Ďakujem pekne. Toto je tiež veľmi zaujímavý bod. A ide tu o osobitné podmienky dovozu krmiv a potravín z Japonska po havárii vo Fukushime. My sme spolu prežívali tú drámu, a sledovali sme to, ako sa menila, menili, menili pravidlá pre, v Európskej únii pre dovoz z Japonska. Ja som e, okamžite mal u seba náštevu japonského veľvyslanca, ktorý sa stiažoval, že dochádza k diskriminácii japonských potravín. Náš výbor by chcel vedieť, aká je aktuálna situácia. A teraz je tu pán Ladislav Miko, zástupca generálneho riaditeľa DG Sanko a, a Franz Verstrata a vy nás poinformujete. Nech sa páči, pán Miko. Good morning, uh, and thank you for... Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Dovolte, aby som začal tým, aby som povedal, že samozrejme toto je veľmi citlivá otázka, veľmi dôležitá, ktorú veľmi úzko sledujeme z našej strany každý deň. Ten dôvod, prečo tu vlastne vedieme diskusiu, súvisí s tým, že sme dostali list od pána Lajnena. Vy ste sa nás pýtali, prečo sme vás pomerne neskoro informovali o tom, ako, ako došlo k predlženiu tých opatrení. Musíme uznať, áno, nebol dostatok času na preverenie toho, čo sme navrhli, ale snažili sme sa e, riadiť sa pravidlami, chceli sme poskytnúť informácie v tom istom čase, ako sme to poskytli členským štátom. Pomerne málo času bolo preto, lebo situácia sa mení, tak povedať, každý deň. My sme čakali na dôležité výsledky analýz v Japonsku a sledovali sme tieto výsledky a chceli sme také rozhodnutie, ktoré by sa opieralo o najaktuálnejší vývoj a najaktuálnejšie informácie z lokality. Dnes som sem prišiel, aby som poskytol ďalšie informácie. V budúcnosti sa skutočne budeme snažiť vám poskytnúť viac informácií včas. A jednoducho tu išlo o to, že či teda máme zrušiť opatrenia alebo ich predlžiť a bolo možné konať iba na základe aktuálnych informácií. Boli sme si vedomí, vtedy keď sme pripravili ten materiál, že v Japonsku chystali isté analýzy a my sme na ne museli čakať. Chcel by som informovať o tom, čo vlastne asi viete, že príslušný výbor navrhol predlženie opatrení do decembra, takže od 1. oktobra to vstúpil do platnosti. Tie prechodné opatrenia platili iba do konca septembra Takže to bol ten dôvod, prečo sme nemali tak veľa času a my sme veľmi úzko sledovali situáciu a chceli sme, aby tam nebolo, aby, aby, aby bol, bol všetok, všetok časový priestor pokrytý. Samozrejme sú tu isté obavy, my sme sa snažili reagovať na tieto obavy v rámci príslušných revízií. Ako viete, bolo to predlžené do konca roka, každý mesiac sa to skúma a je dostatok príležitostí reagovať na aktuálny vývoj. Ak dovolíte, chcel by som vám poskytnúť viac informácií o aktuálnych opatreniach. Aktuálne opatrenia sa týkajú všetkých krmiv a potravín z 12 prefektúr v Japonsku. Ide o to, že sa testujú predtým, ako sa vyvezú do Európskej únie. E, sledujú sa tam nuklidy, cézium, jody, jód a tak ďalej. A testujú sa na to, či neobsahujú neakceptovateľnú hodnotu týchto radionuklidov. A ide tu o to, že minimálne 20 e, týchto potravín z daných prefektúr sa musí testovať a z ďalších prefektúr 10 Chcel by som vás informovať o ďalších opatreniach, ktoré sa týkajú dovozu z Japonska. Aj keď tu nejde o veľké množstva potravín a krmiv, používajú sa tu vedecké metódy, ktoré sú primerané a môžem vás ubezpečiť, že potraviny a krmiva z Japonska sú bezpečné a zodpovedajú harmonizovanému prístupu v rámci Európskej únie. Chcel by som vás ešte informovať detailnejšie o, o jednotlivých provinciách v Japonsku. tam tá situácia je veľmi osobitná. My sme doplnili dve prefektúry neskôr po tých udalostiach. To bolo v máji a jú, júli Testy japonských orgánov poukázali, že zelený čaj z týchto prefektúr obsahoval zvýšenú mieru rádionuklidov. No a preto sme radšej doplnili tieto prefektúry na zoznam. Na druhej strane vykonali sa viac, mnohé kontroly japonskými orgánmi aj v ďalších oblastiach a tie boli negatívne a potom tieto prefektúry sa stiahli zo zoznamu, kde bolo obmedzenie dovozu. My sme venovali pozornosť, či hovedzie meso neobsahuje zvýšenú mieru radionuklidov a aj keď sa k nám nedováža žiaden, žiadne hovedzie meso, napriek tomu sledujeme detailne informácie a zistilo sa, že to zamorenie súvilo, súviselo s zamoreným krmivom. Krmivo pochádzalo z tých regiónov, ktoré spadajú pod naše opatrenie, takže nebolo to lokál, nebola to lokálna kontaminácia. Keďže nie je možné dovážať do Ruskej únie hovedzie meso z dôvodu kontaminácie, a keďže vlastne to meso, ktoré sa dovážalo ale z iných regiónov, bolo zamorené nie z lokálnych dôvodov, tak radšej sme toto opatrenie aj tak predlžili. Čo sa týka právnych opatrení, ktoré odporúčame členským štátom, tu ide o náhodné kontroly tých troch nuklidov, tu ide o rybie produkty a ďalšie morské produkty, Sú to jednotlivé oblasti, ktorí sa týkajú tieto opatrenia, ktoré sú síce mimo Japonska, ale my veľmi úzko sledujeme tieto oblasti. Chcel by som zdôrazniť, že samozrejme sledujeme aj výsledky, ktoré sa týkajú kontrol dovozu a vidíme, že ako sa vyvíja miera zamorenia potravy na krmiu Išlo tu iba teda o dve šarže zeleného čaju, kde, kde to bolo dokonca veľmi blízko limitu. Budeme vykonávať ďalšie kontroly, budeme potvorať členské štáty a zverejnili sme to na našej internetovej stránke. Chcel by som vás ubezpečiť, že komisia bude aj naďalej veľmi úzko sledovať situáciu a vykoná všetky opatrenia, ktoré budú jej silách. Je dôležité vedieť, že mm, prechádza, v je vykonané určité modelovanie, ktoré sa týka prípadných problémov v iných oblastiach, my to veľmi úzko sledujeme a ak vystanú nejaké problémy, budeme na to reagovať. Na záver dovolte, aby som povedal, a vlastne ešte pred záverom by som chcel povedať, že tu máme ešte určitú štatistiku, táto bola pripravená na zasadanie, ktoré sa zrušilo, pretože boli problémy s výpadkom elektriny. Vykonalo sa 1222 kontrol zo strany členských štátov, 909 sa týkalo krmiva a potravín z Japonska, 313 sa týkalo e, rybných produktov z Tichého oceánu, pričom tam nebolo Japonsko zahrnuté, bolo tam iba 8 produktov, ktoré boli problematické a okrem toho aj tak, aj tak e, tieto produkty dosahovali hodnoty blízko noriem. Boli tu dve vzorky, ktoré boli problematické. Niektoré boli pri, na, na hranici toho, čo by bolo povolené. Takže toto sa týka obdobia, kedy sa zavedli tie rešičné opatrenia, ktoré sa týkajú tých prefektúr, potom sa to už neopakovalo. Takže takto sa podarilo vyriešiť problém aj zeleného čaju. Ako som povedal, všetky informácie sú k dispozícii na našej internetovej stránke. Na záver by som chcel povedať, že tie aktuálne opatrenia, ktoré máme, prostredníctvom nich komisia zabezpečuje vysokú mieru bezpečnosti, opierame sa vedecké poznatky a o primernosť. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujeme vám, pán Miko, za vašu správu aj prísľuby komisie, že nás v budúcnosti budete včas informovať. Pán Hideši Semba je e, tu zástupcom, ktorých vás, e, ktorého vítam tu vo svete i v Európe je pri tejto, od tejto gigantickej katastrofy a atomovej katastrofy veľká podpora. Viem, že Japonsko e, v oblasti potravín predstavuje vysokú kultúru, takisto kultúra stravovania. Každopádne naši občania musia, musia, musia byť preventívni, musia byť chránení pri prípadných e, rizikách kontaminácie 1220 e, skúšok, ktoré sa spomínali, 8 skúšok so zeleným čajom e, bolo, bolo pozitívnych, takže opatrenia, ak nebude iné rozhodnutie, budú prebiehať tak, ako bolo spomenuté. Máme tu viacero kolegov, ktoré táto téma zaujíma. Ako prvý Kryton Arzenis. Ďakujem. Keďže sú tu predstavitelia e, japonskej vlády, chcel by som e, e, chcel by som vyjadriť svoju smutok nad tým, že Japonsko chce pokračovať v love veľrýb v arktickej oblasti. V každom prípade tu je niečo, je to niečo, čo sa podľa mňa v budúcnosti zmení. Vzhľadom práve na e, katastrofu, ktorá sa udela, sme všetci na e, strane Japonska. Nechceme prijímať e, neprimerané opatrenia, nechceme Japonsko trestať. Mám množstvo viacero otázok. Mal som otázky, ktoré komisia zodpovedala a dúfam, že komisia bude naďalej pokračovať v posudzovaní rizik, ktoré prichádzajú z výrobkov plynúcich e, e, do Európy z Japonska. Väčšina vecí však bola e, uspokojivo zodpovedaná. Katika Liotard, ďakujem pekne. Je samozrejme vždy zlé, keď si musíme vypočuť, že kdekoľvek potraviny alebo voda sú znečistené katastrofami, že to má dovody aj na nás, katastrofami e, jadrovými. Musíme e, chrániť e, zdravie ľudí. Nie som vedkyňou, nevyznám sa v jadrovej fyzike. Mám však zo pár otázok na komisiu. Bolo tomu tak v určitých chvíľach, že prípustné hodnoty pre dovozy z oblasti Fukushimy sa e, zvýšili. K tomu sme položili potom otázky a tie hodnoty sa jednoducho potom zasa znížili. To bola určite primeraná reakcia. Znížené hodnoty sa predlžili do decembra. Ale mám otázku, alebo je otázkou, prečo tieto znížené hodnoty sa nemôžu stať hodnotami oficiálnymi, pretože keď sa museli znížiť hodnoty, aby sa veci stali bezpečnejšími, tak si kladiem otázku, prečo po decembri možno považovať vyššie hodnoty, od teraz zase e, vyššie hodnoty. Prečo nie všeobecne a nielen pre Japonsko sa nezni- neznížili tieto hodnoty? Prečo potrebujeme novú atomovú katastrofu na to, aby sme zase dosiahli len bezpečné hodnoty. Pán Miko to e, neskôr zodpovie k tým, k tým, k tým e, trvalým hraničným hodnotám. Slovo má Corinne Lepage. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja úplne súhlasím s tým, čo povedala pani Liotára. Ešte k tomu doplním dve veci. Poprvé týka sa to postupu. Ide tu o otázku noriem, teda komitológie, teda o schopnosť nás, poslancov, zasiahnuť, keď sa menia normy. My sme často postavení pred hotovú vec a nemôžeme už potom nič spraviť. E, Stretávame sa prvýkrát s týmto problémom a nemyslím si, že je to normálne, teda, že my ako zástupcovia európskych občanov nemáme e, čo povedať, preto a na, naviac ide o témy dôležité pre našich občanov. Je to politická téma, ale treba na to predsa len klásť dôraz. A po druhé, ja som bola v Japonsku pred e, zhruba mesiacom a vo Fukushime, hlavne vo Fukushima City, som videla, ako zúfale je obyvateľstvo. Ide hlavne o otázku potravín, ktoré e, ľudia konzumujú a o informácie, ktoré sú im o týchto potravinách poskytnuté. Treba teda byť veľmi obozretný, treba uplatňovať tie isté normy v nadchádzajúcich mesiacoch. Tá komi- e, komi- kontaminácia sa netýka iba jednej látky, ale mnohých e, látok a e, to bude e, vlastne tieto látky budú prítomné ešte stovky rokov, takže naozaj musíme klásť dôraz na kontrolu. Ja, wir haben ja nach Tschernobyl gesehen, dass noch... Po Černobyli sme videli, že ešte celé roky potom bolo kontaminované meso diviny či hríby. Takže tieto látky zostávajú v prírode. Veci sú potom e, ohrozené. Michel Rivazi. Ďakujem, pán predseda. Tak ako Korin Lepáž a ja som eh, bola v Japonsku, ostala som tam týždeň a hovorila som eh, s obyvateľmi, chovateľmi eh, dobytka a polnospodármi. Keďže tu máme japonských zástupcov, tak musím povedať, že nie sú poskytnuté žiadne informácie. Ľudia nevedia, čo je to radioaktivita ani v tých oblastiach, kde je tzv. dobrovoľná evakuácia. Tak tam ľudia konzumujú to, čo si sami dopestujú. Jednoducho nemajú na výber a nevedia, čo im kvôli radioaktivite hrozí. Takže treba zlepšiť poskytované informácie. A ešte chcem kolegom povedať, že v Japonsku e, sa nepoučili z Černobylu. To znamená, že nebol rozdávaný jód e, na ochranu napríklad detí a dospelých e, v momente, kedy nad nimi prechádzal ten radioaktívny oblak a to ma naozaj veľmi e, prekvapilo a pritom sa to urobilo v Kieve, v Pripiate. E, bolo to, e, tieto tabletky boli rozdávané, keď vybuchol Černobyl. No a teraz obraciam na komisiu, čo sa týka potravín. Ja som sa ich ja som sa pýtala, ako e, uskutočňujú tie merania. E, majú iba málo vzoriek, a podľa toho e, rozhodnú e, alebo zistujú, či ľudia konzumujú radioaktívne mlieko. Takže viackrát sa spochybňovala táto metóda odoberania vzoriek, pretože často e, tie hodnoty presahovali tie normy, ktoré stanovili japonské úrady. A v súčasnosti vám chcem povedať, že existujú E, zdru, japonské združenia, ktoré uskutočňujú e, merania, pretože už nie je dôvera v národné japonské úrady. Ale dobre, teraz späť do Európy. E, bola správa, ktorá hovorí o normách v prípade jadrového nešťastia ale tieto normy sú možno príliš vysoké a o, po pár e, mesiacoch de- u detí e, boli presiahnuté tieto prípustné hodnoty ak eh, skonzumovali radioaktívny jód alebo cezium. Ale ja chcem povedať, že naše normy sú vyššie ako tie japonské. Konkrétny eh, príklad u nás je to 1000 eh, bekrelov, v Japonsku 500. Takže ja keď som sa pýtala pána Barosa, a myslím, že to je práve príklad toho, kedy nás komisia nedostatočne informovala, tak e, mi bolo povedané, že my sa riadíme e, japonskými e, normami. Ja naozaj chcem, aby ste sa ešte raz pozreli na tú správu Bele. No a povedala to aj pani Lepáš, musí to byť v zmluve, Lisabonskej zmluve a nie v zmluve Euratom to nie je vhodný nástroj. E, tí ľudia sú za jadrovú energiu e, a to neprospieva pre vysoké, presadzovanie vysokých noriem. A vy hovoríte, že iba 8 vzoriek zeleného čaju z 1200 presahuje tú stanovenú hodnotu 500 bekrelov. A pritom nikto nehovorí o rýži. E, e, japonská ryža teraz má 200-300 bekrelov na kilo. A to neznamená, že keď spotrebujete malé množstvo, tak vám nič nehrozí. Ja som bola naozaj prekvapená. Žiadala som od e, pána Baroza následovne. My dovážame dosť málo vecí z Japonska, ne, e, e, špenát, rýžu, čaj. A prečo teda by sme neurobili to, čo Austrália a India? Oni jednoducho rozhodli, že nič z Japonska nedovezú a pomáhajú Japonsku iným spôsobom. To neznamená, že keď e, bude malá miera radioaktivity, tak nebudú žiadne rizika. E, môžu to byť rôzne e, látky. Nedávno sa našlo plutónium 30 kilometrov od jadrovej elektrárne. Ja myslím, že jednoducho treba tieto výrobky zakázať predstavte si čaj, e, ktorý bude obsahovať isté radioaktívne látky. To nie je úplne neškodné, takže jednoducho e, zabraňme tomuto riziku. Ďakujem, pán Miko, vypočuli ste si otázky. Prečo sa nesprávame ako Austrálčania, čo sú e, hraničné hodnoty, tie nízke, tie vyššie, prečo nemáme tie nižšie, keď to Japonsko e, e, samotné žiadalo a či stačia, stačia náhodné vzorky. Nech sa páči, máte slovo. Yeah. Let me to answer first of all. Začnem asi poslednou otázkou, pretože som mal pocit, že to bolo trošku zle pochopené. Čokoľvek, čo sa vyváža sa spomínaných prefektúr do Európy sa 100% kontroluje 100% tovaru, exportu, vývozu z Japonska a nad rámec toho ešte je e, kontrola na európskej strane 10%, teda pri dovozoch. Všetko sa kontroluje minimálne raz a veľká časť sa kontroluje dvakrát. Nie je to, že by sme náhodne preverovali e, nie, každá jednotlivá vec sa kontroluje. Ak, ako náhle sa prekračujú hodnoty, ktoré vyžaduje Japonsko. Prečo bol kontaminovaný čaj vo Francúzsku a v iných krajinách 1500 bek- bekrelov na kilo, e, keď vy tvrdíte, že to kontrolujete? Ako je to možné? Yeah, okay. uh, I, I in, in... Spomenul som to uh Eh, už v mojom prejave skôr, že sme začali Fukushimou a tými nárazovými eh, prefektúrami a v, ako náhle eh, sa, bol to nález so zeleným čajom, rozšili sme to na tie prefektúry, kde sa tento pro, pre, problém objavil, takže sme primerane reagovali. Prečo neza, nezastavíme úplne ako Austrália či iní? Už preto, pretože si myslíme, že toto by nebola primeraná reakcia pretože nie je dôvod veriť, že je tu riziko. Máme všetky informácie, monitorujeme informácie. Vždy v tej chvíli, keď sa objaví minimálny problém, reagujeme. Nie je tu však dôvod e, robiť takéto obmedzenia e, neprimerané. Pokiaľ ide o hraničné hodnoty, musím povedať, že sledujeme samozrejme európske e, hraničné hodnoty, nie je to e, ľahká diskusia. V každom prípade hraničné hodnoty po Černobyle boli označené za bezpečné pre európsku populáciu. Prečo sme klesli, išli nižšie? E, jednoduchá odpoveď. Musíme byť konzistentní s japonskou stranou, pretože súčasné hodnoty v Japonsku z akéhokoľvek dôvodu, ja vám neviem povedať prečo, neviem, nepoznám podrobnosti ich rozhodnutia, pretože sa to kontroluje na úrovniach, ktoré sú nižšie v Japonsku, tak sme boli presvedčení, že je lepšie mať koordinovaný spôsob, preverovať to aj na našej strane a súhlasili sme s tým, že budeme sledovať hodnoty stanovené v Japonsku, pretože boli nižšie než tie hodnoty, ktoré my máme dohodnuté v Európe. A to je v každom prípade e, nulové riziko, ako určite chápete. Sme presvedčení, že európske hodnoty boli dostatočné, ale nemáme problém e, s tým kontro, kontrolovať konzistentnú kontrolu s Japoncami. Pravdepodobne tiež e, unikla mi nejaká otázka ešte. Ďakujem, budeme, budeme ďalej pozorovať a monitorovať vývoj budúcich mesiacov. Budeme vidieť, čo sa udeje na konci roka. E, testy sa roz, či sa testy roz, posunú aj do roku 2012. A ľuďom v Japonsku e, želáme e, čo najviac šťastia pri prekonávaní následkov tejto katastrofy. Ďakujeme za túto veľmi dôležitú rozpravu. A teraz pokračujeme bodom, ktorý nám zostal zo včerajška, a to je bod 17. Otázka na ústne zodpovedanie. Ide o látkach narúšajúcich endokrinný systém, a o koktajlovom efekte, ktorú predložili Linda McEwen a Crystal Schaldemose. Poprosil by som zástupcov z e, generálneho riaditeľstva Envy, aby zodpovedali položenú otázku. You, Ďakujem, pán predseda. Dobré ráno len krátke, krátky prehľad toho, čo robíme, pokiaľ v oblasti látok narušajúcich endokrinný systém. V auguste tohoto roku sme predložili štvr, štvrtú správu o implementácii, pokiaľ ide o komunitárnu stratégiu v tejto otázke. Tu sme uh, uviedli všetky kroky, ktoré sme prijali v minulých rokoch v súvislosti s výskumom, s výmenou informácií, s vytvorením novej databázy, informačnej platformy ďalej a všetky tie jednotlivé aktivity, ktoré sa dejú v súvislosti e, so smernicou e, REACH, ďalej e, usmernenia týkajúce sa biocidov a tak ďalej a budúce pripravované nariadenia. Stratégia EÚ je pomerne star, starého dáta 1999 na základe iniciatívy Európskeho parlamentu a komisia uvažuje o možnostiach revízie a možno e, prepracovania tejto stratégie, takisto musíme rozvinúť nové kritéria na identifikáciu týchto endokrinných disruptorov. Ďalej, ďalšie nariadenie je tu podobná aktivita v kontexte ríču. Ďalej biocídy tiež si budú vyžadovať rozvoj kritérií pre identifikáciu endokrínnych disruptorov. Takže naozaj sa deje veľa vecí. A práve preto, pretože je už dlho trvá, kým máme tieto stratégie od roku 1999 a máme množstvo povinností regulačného charakteru, komisia zadala e, veľkú štúdiu s cieľom e, e, revidovať vedecké poznatky v oblasti endokrinných disruptorov a takisto možnosti vytvorenia vedeckých kritérií na identifikáciu týchto látok narušujúcich endokrinný systém. Ku koncu roku táto štúdia bude disponibilná. Na základe tejto štúdie bude množstvo výmenov, e, výmeny, náz, výmen názorov s, so zainteresovanými. E, takisto výraz, významná konferencia v roku 2012 k týmto disruptorom. A nad rámec tohoto ešte sú to aj možnosti v prvom rade revízie Eh, existujúcich eh, európskych stratégií v tejto veci a takisto budeme musieť reagovať na regulačné požiadavky. Takisto musíme eh, vytvoriť kritéria do novembra 2013, to je náš záväzok, ďalej potom je tu revízia, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa kontextu REACH vo vzťahu k týmto disruptorom. Tu hovoríme o júne 2013 a nad rámec tohoto úzko pozorujeme, čo sa deje na pôde Svetovej zdravotníckej organizácie i v iných organizáciách, takže veľa činností na tomto poli a uvedomujeme si, že e, čoraz viac informácií sa kumuluje k týmto látkam e, v súvislosti s nimi naozaj e, narastajú obavy. Pokiaľ ide o zmesi, tie, tento koktajlový efekt komisia spustila výraznú štúdiu kde ide o kombináciu toxicity, e, ten tzv. koktejlový e, efekt, efekt zmesi. To, bude, e, to bolo zverejnené vo februári 2010. Takisto sme zorganizovali celú sériu podujatí pre zainteresovaných. Dokument k tomuto bol umiestnený na internet. Mali sme stretnutie zainteresovaných a takisto sme si vyžiadali oficiálne stanovisko e, Vedeckého výboru pre zdravie a životné prostredie. Vo februári to bolo predložené a e, tento výbor nám v novembri dá záverečné stanovisko a na základe tohoto stanoviska e, a správy komisia vytvorí správu o tom, ako tento E, koktajlový efekt v rámci európskej legislatívy je riešený na rôznych úrovniach. Takže toto je oblasť, kde sme naozaj uznali, že je tu množstvo víziev. Takisto sme uznali, že legislatíva EÚ sa deje na základe chemických analýz. A sú tu aj osobitné prípady, kde je potrebné pozrieť sa na, na kombinácie, kombinovanie chemikálií a základné výzvy sú v tom, za akých okolností je primerané robiť takéto posúdenie, pretože 100 tisíc chemikálií, ktoré máme v inventári, možné kombinácie sa e, blížia do nekonečna a musíme sa naozaj zamerať naše, v našich vedeckých aktivitách na tieto koktajlové efekty, ktoré predstavujú e, potenciálne riziko pre ľudské prostredie a životné prostredie. Ďakujem, pán predseda pani McEvan. Ďakujeme komisii za túto revíziu. E, teší ma, že sú tu aktivity, ako sme boli povedali, sú tu mnohé aktivity, e, veľa sa rozpráva, diskutuje o identifikovaní týchto disruptorov, ale realita ukazuje, vie sa, ktoré sú tieto látky narúšajúce endokrinný systém, sú k tomu zoznami, takže je už len súrne konať. Máme tu ríč, vieme, že v ríči sú požiadavky, e, ktoré to definujú. Nemecko, pokiaľ viem, len nedávno pridalo ďalší, takýto, ďalšiu takúto látku na zoznam. Treba naozaj spustiť tempo, konať, e, nielen hovoriť o veciach. Myslím si, že v celej tej otázke evaluácie týchto disruptorov sú tu dve také rivalizujúce e, prístup, e, cesty prístupy. Jeden postup bol vyvinutý e, v Spojenom kráľovstve a v Nemecku. Na, na druhej strane dánsky prístup. Jeden je tzv. rizikovo založený, druhý je založený na škodlivosti. Čo si o tom myslíte? Po druhé, chcem povedať, že mi jedna mimovládna organizácia poslala list, kde sa hovorí, že my z júna je tu nejaká, e, nejaké nariadenie k pesticídom, podľa ktorého nemáme posudzovať e, látky, ak majú vlastnosti endokrinných e, disruptorov pre zdravie. A takisto mi povedali, že 11. septembra minulý mesiac výrobok zvaný Proklas bol komisiou potvrdení bez toho, že by sa posúdili endokrinné disruptorné vlastnosti, hoci v mnohých vedeckých e, kruhoch je táto látka známa ako látka, ktorá má vlastnosti e, narúšajúce endokrinný systém. Potom je tu nejaká látka zvaná bifenfin, ktorá má rovnaké problémy a má sa v budúcnosti použiť. Takže váš harmonogram hovorí o konci roku 2013. Mne však bolo povedané, že táto legislatíva by mala zakazovať e, niektoré látky už teraz, ak majú nevyhovujúce vlastnosti. Môžete k tomu komentovať? Ďakujeme pani McEwen. A teraz má slovo Kristel Šaldemóze. Ďakujem a ďakujem za tú možnosť zúčastniť sa tejto diskusie v, vo vašom výbore, hoci nie som jeho členom, som členom výboru IMCO. Ďakujem za vaše odpovede na otázky. Uvedomujem si, že komisia pracuje na tejto téme, ale ako povedala Linda McEwen, možno si položiť otázku, či možno tento e, proces urýchliť. Potrebujeme ho totiž urýchliť, pretože naozaj musíme konať. E, ako si asi uvedomujete, dánske predsedníctvo, ktoré začne v prvej časti roku 2012, si túto tému zvolilo za jednu z hlavných e, priorít v oblasti zdra- zdravia. E, práve tieto endokrinné disruptory. Nová dánska vláda deklaruje, že chce navrhnúť zákaz určitých látok narušajúcich endokrinný systém, hlavne tie, ktoré sú podľa nich veľmi nebezpečné, takže chcú určitý, určitý e, prevenčný systém, preventívny systém legislatívy. Môžete k tomu komentovať? E, je to niečo, kde, čo tiež posudzujete v budúcnosti? Ďakujem pekne. Ďakujeme. E, Ars Westlund, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Mala by som dve také všeobecné otázky, alebo podľa mňa tento problém je veľmi znepokojujúci a myslím si, že je tu všeobecný problém s našou legislatívou a jednoducho ide o to, že máme tu určitú skupinu chemikálií, ale potom zásad je ten koktejlový efekt, kde nemáme dostatok e, dôkazov o tom, aký efekt má kombinácia jednotlivých chemikálií. Problém pri tomto princípe, ktorý tu máme, je, že vlastne podniky majú poskytnúť e, informácie o chemikáliách súvisí aj s tým, že predsa orgány musia vedieť, že existujú štúdie a dôkazy o tom, že je určité riziko pri niektorých chemikáliách a možná sa situácia, že podniky sa dostatočne tým nezaoberajú. Takže mňa zaujíma, kto má vlastne e, povinnosť preskúmať takéto, e, takéto veci, takéto znepokojujúce skutočnosti, kto to preveruje. A myslím si, že v jednotlivých oblastiach, čo sa týka potravín, alebo aj v, čisto, čo sa týka chemikálií, Predsa tak národné ako európske orgány majú k dispozícii prostriedky na to, aby skutočne e, sa zaoberali tými dôvodmi, ktoré, ktoré nás nepokojujú. Takže ak existuje nejaký vedecký výskum, ktorý by sa mohol napríklad zameriavať na, e, na endokrín, na e, látky, ktoré narušujú endokrinný systém, aj keď e, sú v jednotlivých výrobkoch v nízkych mierach. Podľa mňa toto je dôležitá oblasť a je nutné ísť touto cestou. Druhá otázka je prepojená s tým, čo vlastne hovorili predrečníci. My sme veľmi radi, že máme legislatívu REACH a čo sa týka spotrebných výrobkov, Zdá sa, ako keby to bola takmer prekážka. V jednotlivých oblastiach sa využívajú také chemikálie, o ktorých vieme, že sú minimálne znepokojujúce a že vedú k určitým rizikám. A je tu určité podozrenie, že by sa mali zakázať, keďže existujú napríklad alternatívy. Môžem spomenúť bisphenol A a napriek tomu táto látka je stále ešte povolená vo viacerých výrobkoch. Je to potenciálne nebezpečné pre tehotné ženy a pre deti. Prečo je taký veľký problém? Ja by som sa chcela spýtať, nie je nevyhnutné podľa vás prísniť legislatívu, ktorá by sa týkala spotrebných produktov, aby tu bol silnejší princíp, ktorý by sa týkal obozretnosti alebo substitúcie. To by sa mohlo týkať takých látok, ktoré znamenajú potenciálne rizika a mohli byť nahraditeľné inými. Predtým, ako dostane slovo Kriton Arsenis, chcem potvrdiť to, čo sa tu povedalo hlavne o bisfenole A. 27. septembra 2011 francúzske úrady zverejnili dve štúdie o dopadoch tejto látky. Sú jasné dopady u zvierat a predpokladajú sa dôsledky u ľudí, aj keď sú E, dávky nízke. Boli tým potvrdené predpoklady z predchádzajúcich rokov. E, ako to teraz vyzerá, nemôžeme už vyčkávať, prešlapovať na mieste. Ide o veľmi vážne dôsledky pre našich spoluobčanov. Má to aj hospodárske a finančné dôsledky, pretože chorí ľudia stoja naše sociálne e, zdravotné systémy veľa peňazí, takže ja plne podporujem to, čo tu odznelo, teda, že musíme byť proaktívnejší, hlavne v prípade bisfenolu A. Čakám na e, reakciu e, komisie Kryton. Som chcel pohovoriť práve o tej istej štúdii štúdii francúzskej agentúry, ktorá hovorí o tom, že sú všetky dáta, ktoré sú potrebné na potvrdenie e, účinkov e, na zvieratách i na ľuďoch a dáva ako prioritu mm, ale pri, hovorí o rizikových skupinách dočiace e, matky, tehotné matky, deti, kojenci. Súčasne však hovorí o tom, že účinky sú tiež badateľné v nižších e, e, e dávkach. Do... Takže komisia hovorila, že do, roku, do júna roku 2013 bude revidovať, či látky majú tieto e, na, narúšajúce vlastnosti Stále však budú autorizované, potvrdené, po, povolené, ak ne, ne, neexistujú bezpečné alternatívy. Takže komisia len preverí, či má látka v prípade, že existuje alternatíva, má nahradiť e, tento disruptor bez toho, že by sa ďalej e, niečo riešilo. A to až v roku 2013, hoci máme už teraz veľkú väčšinu e, vedcov ochotných, schopných poskytovať nám e, údaje o účinkoch týchto e, látok, ktoré narúšajú e, endokrinný systém. Takže máme tak široko použiteľné materiály, že ich vlastne ani nemusíme na novo hľadať. Nepotrebujeme ich per se. Hoci sa nemusí nahrádzať bisfenol A v plastoch, ale niektoré vlastnosti nie sú potrebné. Myslím si, že komisia v tejto veľmi rozhodujúcej otázke, ktorá je, ktorá je naozaj pre verejné zdravie zásadné dôležitosti, e, by mala konať, my to budeme monitorovať. Myslím si, že komisia by mala predložiť konkrétnejšie kroky. Merci beaucoup. E, Ďakujem pekne. Teraz pán Gerbrandy. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som rád podporil predrečníkov. Ja si taktiež myslím, že je to veľmi naliehavé. A to je asi podstata našej kritiky, teda že sa nepostupuje dostatočne rýchlo. A ešte by som rád pohovoril o niektorých ďalších veciach a vystupujem v mene pani Parvanovej. Videli sme, že tieto látky sa nachádzajú skoro vo všetkom. To znamená, že v hre je veľmi veľa tak pre priemysel, ale e, hlavne ide o ľudské zdravie. Ja sa teraz obraciam na komisiu a ja si myslím, že generálne riaditeľstvo Sanko e, za to aj bojuje, ale ja sa pýtam, či je e, veľký odpor na komisii, hlavne z generálneho riaditeľstva pre e, podniky, keďže v hre je veľa, ako som už povedal. A taktiež chcem vedieť, aký je váš názor na postoj priemyslu. Máte pocit, že priemysel chce poskytnúť pomoc, vníma tú naliehavosť, teda že by sme tieto látky mali e, prestať používať čo najskôr, ako sa stávajú k poskytovaniu informácií, k výskumu. Na, pýtam sa, či naozaj bojujeme všetci za to isté, teda za zdravie ľudí, alebo či naozaj sú nejaké protichodné e, sily v politike, v priemysle, ktoré by blokovali naše úsilie, teda e, úsilie zlepšiť e, ľudské zdravie. Ďakujem pekne teraz Karl Schlitter. Ďakujem pekne. Ja sa chcem poďakovať zodpovedným za organizáciu tejto diskusie na našom výbore. Ja mám pocit, že tieto látky e, sú asi najviac podcenenou hrozbou pre ľudské zdravie. Vystavenie týmto látkam, e, keď ste v e, maternici alebo keď ste mladým babetkom, tak sú naozaj ďaleko siahle a e, ja som zrozený tým, že sa úmyselne tieto látky e, nachádzajú napríklad v kozmetických e, výrobkoch, v benzíne, v lepidlách, v potravinách, v oblečení. Tieto látky priamo sú v kontakte s našim E, telom a napríklad sa používajú aj pri chemickom čistení. Ja som zhrozený tým, že tieto najnebezpečnejšie látky tým, ktorým e, sme najviac vystavení, nie sú priamo na zozname látok, ktoré by mali byť zakázané. Šemsek e, skúmali 319 takýchto potenciálne narúšajúcich látok a e, vybrali e, niekoľko, ktoré by mohli mať vplyv na plod v tele matky. A na zozname potenciálnych látok e, ríču tieto látky nie sú napríklad v taláty sú takéto látky narušajúce endokrínny systém, ale sú tam kvôli tomu, že majú vplyv na reprodukčný systém. Ja si myslím, že e, testy týchto 319 látok sú dobrou správou, pretože oni potom identifikovali tie, ktoré by mali byť znepokojujúce z hľadiska ríču a tie, ktoré E, sa potom používajú hlavne v poľnohospodárstve a v pesticídoch A navrhli v konečnom dôsledku 22 látok, ktoré e, dokazateľne narúšajú endokrinný systém. A ja chcem, aby komisia e, sa začala v prvom rade zaoberať týmito 22 lístkami, pardon, látkami E, ide presne o tie látky, ktoré som e, e, uviedol. Vtaláty často sa používajú. Potom rôzne chemické látky, ktorý, ktoré majú chrániť pred UV žiarením. Potom tie prídavné látky v nafte, MTBE. Ako je to možno, že sa stále používajú? Vieme, že sú tieto látky škodlivé. EKA by mala týchto 22 látok dať na zoznam potenciálne zakázaných látok. Inak nedosiahneme ten cieľ, ktorý ste si sami stanovili, tých 136 látok na tomto zozname do roku 2012. Takže v prvom rade sa zamerajte, prosím, na týchto 22 látok a potom budeme lepšie e, poznať dopad na naše zdravie, na spoločnosť a budeme schopní hľadať e, alternatívy. Ja by som chcel vedieť, čo si vy myslíte o o tomto mojom návrhu. My sa snažíme už 12 rokov. E, toto by mohlo byť prvé konkrétne opatrenie, aby sme sa z toho postupne zbavili. Najväčšia úroveň vtalátov v domácnostiach je v prachu, v detských izbách. Ja si nemyslím, že je to priateľná situácia. E, kolega Gerbrandy, vy máte asi pravdu, že priemysel e, to trochu blokuje, ale ja ja naozaj nechcem taký priemysel, ktorý e, spôsobuje to, že najviac vtalátov je v detských izbách mojich detí. Takže prosím, zvážte môj návrh, teda mať týchto 22 látok na tom zozname a po tom, čo povedala kolegyňa k, o tom koktejlovom e, efekte. To je taktiež e, znepokojujúce. Ďakujem pekne. Pani Klás. Ja by som asi priamo nadviazala. Hovoríme o látkach narušajúcich endokrinný systém. E, už sme dlho hovorili aj o smernici, o autorizácii. Teraz opäť o tom hovoríme v kontexte biocidov. A otázka na pána Murphyho z komisie. Ja sa pýtam, že či nemáme e, v, príliš široký záber, teda keď chceme pokryť aktej, koktej, aj, aj o tom koktejlovom efekte. Chceme vedieť všetko a v konečnom dôsledku by možno, že bolo pres, lepšie zamerať sa na to, čo už e, vieme a z čoho môžeme vyvodiť závery Teda ak budeme chcieť mať príliš široký e, záber, tak potom možno e, preceňujeme komisiu. No a hlavne, čo sa týka látok narušajúcich endokrinný systém, tu ide o dôležité odvetvie e, lekárskych výrobkov a na to sa nezamar- nezameriavame. E, to by taktiež bola palčivá otázka. Mm, a potom aj to, čo sa dostáva do vody e, počas desiatok ro- rokov, aj, aj spodnú vodu to kontaminuje. E, mali by sme naozaj e, identifikovať tie najhoršie látky a potom e, byť aktívni. Mohla by sa k tomu komisia vyjadriť? Či by sme v konečnom dôsledku mohli dospieť k nejakému rozumnému výsledku? Ďakujem pekne, Sofie Okony. Merci, madame la présidente. Je n'ai pas... Ďakujem, pani predsednička, nebudem opakovať to, čo tu odznelo. Plne súhlasím. Uvedomujeme si, čo je v hre, o čo ide, dopad na verejné zdravie a musíme naozaj prijať vhodné opatrenie, opatrenia. A súhlasím s kolegyňou Klás, môžeme sa na to pozrieť z dvoch uhlov. E, sú tu informácie, ktoré už máme o daných výrobkoch a potom to, čomu musíme venovať výskum. Napríklad e, známe látky fenol, bisfenol a, a tak ďalej a tak ďalej. Vieme, že tieto látky sú súčasťou obalov potravín a tieto e, látky môžu e, zmutovať, keď napríklad sa daný obal nachádza na slnku. Nemohli by sme konkrétne zakročiť, teda povinné označenie na potravinárskych výrobkoch, teda že sa tá, tá alebo ona látka obs- nachádza v obale. Uh, a e, spotrebiteľ by sa potom mohol podľa toho zariadiť a zabrániť e, prehrievaniu e, toho, ktorého výrobku. Takže asi by sme mohli pôsobiť pedagogicky už vopred a vysvetľovať nebezpečenstvo spotrebiteľom. Treba uplatňovať aj regulačné nástroje, ale ja sa pýtam, či by sme už hneď teraz nemohli uh, uvádzať jasné informácie na obale a zabrániť uh, tým, aby sa spotrebitelia uh, vystavovali zbytočnému riziku. No a myslím, že zvyšok tu už odznel. Ďakujem. Teraz pán Murphy. Zdá sa, že som inak na nikoho nezabudla, takže nech sa páči, pán Murphy. Ďakujem pekne, pani predsednička. Prosím, povedzte mi, koľko mám času na odpoveď. Päť minút, hovorí predsednička. Ďakujem. Pokúsim sa ísť bod po bode a potom možno e, podľa dôležitosti ja dúfam, že zareagujem na všetko, čo tu poslanci, poslanky nepovedali. Čo týka identifikácie látok narušajúcich endokrinný systém, e, problém je v tom, že mnohé chemické látky majú takýto dopad, e, napríklad aj káva, látky, ktoré sa používajú v každodennom e, živote, ale treba rozhodnúť, kedy to má nežiadúci vplyv, kedy to ovplyvňuje fungovanie organizmu. A taktiež e, to môže mať dopad na e, budúce generácie, e, napríklad to, o čom sa hovorilo e, v kontexte severských krajín, Takže musíme vedecké informácie e, využiť na vytváranie e, právnych predpisov a toto je naozaj kľúčové. Áno, vplyv to určite má, ale treba rozhodnúť, kedy ten vplyv je škodlivý. A to je jadro problému, e, pretože nie všetky vedecké informácie sa pretavia do právnych noriem. E, potom ochrana rastlín. E, toto nariadenie sa už uplatňuje. Čaká sa na e, kritérie, kritéria komisie na identifikáciu látok narušajúcich endokrinný systém, ale isté kritéria už v nástroji sú, teda <clears throat> zaradenie do istej kategórie podľa kritérií a zatiaľ sa aspoň tieto prechodné kritéria uplatňujú. Do roku 2000, do novembra 2013 komisia má navrhnúť špecifické vedecké kritéria, ktoré nahradia tieto dočasné. A preto sa toto nariadenie naďalej uplatňuje, aj keď lehota beží do toho novembra 2013, ako som už povedal. Potom e, otázka na urýchlenie alebo rýchlejšieho postupu, to je naozaj veľká výzva. My sme chceli preskúmať e, nedávne informácie o e, vedeckých poznatkoch, o, o týchto látkach, a od roku 2002 boli tisícky článkov napísané na túto tému. Mnohí hovoria, že e, je jasné, že tie, tie látky narúšajú endokrinný systém. No ale potom sme e, viackrát e, diskutovali aj v, na komisii s expertami a konsenzus bol, že pri týchto látkach je ťažké, aby sa vôbec vedecká obec dohodla na tom, ktoré sú skutočne nebezpečné. A potom aj ten koktejlový efekt. Ehm, potrebujeme každopádne mať dostatočné informácie, aby sme mohli rozhodnúť. Napríklad sa obratíme na e, vedecký výbor pre zdravie a životné prostredie a oni nám potom e, pomôžu pri, pri e, správnom rozhodovaní. Takže m, často je tu vedecký základ. A potom e, francúzska správa o bisfenole A. EFSA sa zhruba pred rokom vyjadrila k bisfenole A a komisia e, zakročila už napríklad v prípade e, e, flašiek pre krmenie bábetiek a EFSA by mala opäť sa e, pozrieť na informácie obsiahnuté v tej francúzskej správe a podľa toho sa E, možno ešte vyvinie naše stanovisko, ale my samozrejme od tejto francúzskej štúdii vieme a EFSA nám pomáha pri vypracovávaní e, legislatívy a my sa teda budeme s nimi radiť aj v prípade revízie. Potom otázka e, akého si brzdenia zo stranu zo strany priemyslu. Áno, vždy je rozdiel medzi názorom jednej a druhej strany, e, ale niekedy tie diskusie sú aj veľmi e, plodné o látkach a koktejlovom efekte, ale ja myslím, že komisia sa snaží opierať o vedecké informácie. No a čo sa týka e, kombinácie rôznych látok a vplyvu možností takéhoto koktejlového efektu je veľmi veľa, tak ako rozhodnete, na ktoré sa chcete pozrieť zbližšia. A my preto chceme vypracovať postup, vďaka ktorému by sme takéto e, koktejly F, e, identifikovali e, rozmýšľame nad tým, čomu sú ľudia naozaj vystavení. Napríklad 18-mesačné e, e, batolata e, vystavené tu koktejlovému efektu potraviny, kvalita vzduchu a taktiež látky používané napríklad na výrobu flašiek. Je to naozaj veľká výzva, pretože musíme e, pozerať na jednotlivé látky, potom máme viacero e, legislatívnych nástrojov, treba to všetko prepojiť, ale e, pozrieť sa na každú možnú kombináciu to naozaj nie je realistické. Musíme sa zamyslieť aj nad našimi zdrojmi, aby sme nemrhali prostriedkami potom ten eh, zoznam 22 eh, látok identifikovaných Kemsekom. My si myslíme, že je to veľmi dobré východisko pre diskusiu. Nesľubujem, že všetky budú na eh, zozname potenciálnych látok každá krajina potom rozhodne, či danú látku zahrnie do prílohy 15. ale e, je tu aj istá konkurencia, pretože dnes hovoríme o, o látkach e, narúšajúcich endokrinný systém, ale potom môžeme hovoriť o látkach narúšajúcich e, reprodukčné zdravie. Takže mm, treba rozhodnúť, ktoré látky by tam presne mali byť. Ale určite sa na tie látky Kenseku pozrieme, ale možno, že je to iba špica ľadovca. Každopádne sa nad tým pozorne zamyslíme. E, myslím, že pán predseda, a teda pani predsednička mi dáva najavo, že už som hovoril pridlho, takže vedzte, že som naďalej dispozícii poslancom a poslankyniam. Ďakujem pekne. Ja nie som však spokojná s vašimi odpovediami. E, to isté sklamanie, pretože občania si kladú otázku nad našou účinnosťou. My máme pocit, že tlačíme kameň, ktorý však vôbec nenapreduje. nenapreduje. Občania čakajú niečo e, konkrétne. Ak sú závažné e, pochybnosti, tak treba konať a ja myslím, že sa koná opak. Ja neviním konkrétne vás, pán Murphy, ale e, to je e, reakcia mňa ako poslankyňa. Ja myslím, že nie som jediná, pozrela som sa na tváre mojich kolegov, ale každopádne ďakujeme za vašu prítomnosť. Ideme teraz ďalej. Bod 22 sociálno-ekonomické dôsledky pestovania GMO. Tu dám slovo pánovi Mikovi z generálneho riaditeľstva Sanko, ktorý nám odprezentuje túto správu. Nech sa páči. Thank you very much, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. Je to ďalšia veľmi zaujímavá téma, o tom nepochybujem. Táto správa, ako viete, je e, požiadavkou e, Rady pre e, životné prostredie z roku 2008, dôsledky pestovania GMO v Európe, pretože bol tu pocit, že nie sú informácie alebo že ich je nedostatok. Komisia zozbierala názory členských krajín od e, júla 2009 konkrétne na jednej strane jasne hovoríme, že členské krajiny e, majú právo alebo možnosť poskytnúť akékoľvek informácie, ktoré budú považovať za relevantné, ale na druhej strane sme sa im snažili pomôcť, aby sa predsa len zamerali na isté dôležité témy a e, vypracovali sme taký indikatívny dotazník a poskytli ho členským krajinám. Takže no, bola tu inak úplná sloboda poskytnúť akékoľvek informácie, ale predsa len sme sa snažili Eh, aspoň naznačiť, čo si myslíme, že by bolo dobré poskytnúť. Eh, my sme získali zatiaľ odpovede od 25 členských krajín. Dve členské krajiny, Taliansko, Bulharsko, neodpovedali a potom sme mali odpovede Norska a niektorých ďalších zúčastnených strán. Takže na základe tohoto materiálu sme potom pracovali. Ešte treba povedať, že príspevky od jednotlivých členských krajín e, sú e, rozlišné v kvalite, v prístupe, v dĺžke. Niektoré e, sú iba prehlásenia na jednej strane a druhé mali viac ako 200 strán, naozaj podrobné štúdie, technické údaje. Niektoré členské krajiny vypracovali akýsi národný súhrn, ale iní e, poukázali na rozdiely názorov a posunuli e, mm, to nám. Takže naozaj veľmi rozmanitý materiál sme obdržali Mali sme stručné e, na národné súhrny, ale potom aj zbierky e, jednotlivých e, rozličných existujúcich stanovisk, ako sa dalo očakávať príspevky členských krajín a ostatných boli do veľkej miery vyjadrením rozmanitých názorov. Dokonca sa dá hovoriť o polarizácii a e, vychádza to aj z štatistik, ktoré sú tak povedať špecifické pre Európu. Je dôležité to e, povedať, že to takto bolo. Treba povedať, že dôraz bol hlavne na úrovni polnohospodárov a tých pár členských krajín, ktoré majú skú, skúsenosti Francúzsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Švédsko, Francúzsko a tak ďalej, majú skúsenosti s pestovaním GMO, sa podelili o svoje skúsenosti a niektorí sa držali faktov, niektorí využili aj informácie z tretich krajín. Viaceré členské krajiny, napríklad e, Rakúsko, Holandsko, Spojené kráľovstvo, Norsko, e, vytvorili akési analytické rámce o dopade na národnej a celosvetovej úrovni. Ale na základe toho, čo som už povedal, teda obmedzená, obmedzený počet informácií a ich rozmanitosť. Vedzte, že si nemyslíme, že by bolo dobre eh, nejak lepšie analyzovať eh, to, čo sa nám dostalo a teda dopracovať sa nejakým definitívnym záverom. My sme chceli skôr využiť eh, akési hlavné body z týchto príspevkov a potom možno začať s ďalšou reflexiou, s akýsimi si následnými krokmi. A taktiež e, je tu prehľad e, celosvetovej vedeckej literatúry a taktiež e, prehľad vedeckých programov, ktoré financujú prostriedky EÚ. Takže pracujeme na takomto súhrnom materiáli My chceme, aby to potom bolo k dispozícii všetkým. No a na základe tejto správy potom chceme spoločne s členskými krajinami aj parlamentom sa zamyslieť a od tej polarizácie sa dopracovať skôr k akejsi objektivite a potom vyvodiť závery. Prvým krokom by bola definícia faktorov a ukazovateľov. No a na to už vznikla aj pracovná skupina s členskými krajinami. Prvá schôdza by sa mala konať v novembri tohto roku v Sevile. A ja mm, naozaj vyzývam poslancov poslankyne, aby sa zúčastnili. Potom neskôr sa musíme zamyslieť nad možným využitím lepšieho chápania tejto tematiky pri e, pestovaní GMO, zvažovaní dôsledkov, to je zložitá záležitosť. Ešte chcem povedať, že táto správa je vynikajúcim základom pre ďalšie e, schôdze. E, je to postup, ktorým začal komisár Dali, stretnutia, vypočutia týkajúce sa otázky GMO a 18. oktobra, možno o tom viete, zorganizujeme vypočutie a budeme hovoriť práve o sociohospodárskych záležitostiach. Ja vám chcem poďakovať pani predsednička, pretože viem, že budete eh, jednej časti predsedať a opäť pozývam eh, všetkých zainteresovaných poslancov poslankyne. Takže toľko stručne k tejto správe. Rád si vypočujem vaše reakcie a zodpoviem na vaše otázky. Ďakujem pekne stručne predtým, ako dostanú slovo kolegovia. Na túto správu e, čakáme netrpezlivo, ale nie je úplne uspokojivá, pretože socioekonomický dopad to nie je iba zvyšovanie výnosnosti, je to aj sociálna užitočnosť napríklad. Socioekonomický dopad to sú aj tie negatívne dôsledky. Potrebujeme celkový pohľad tak na negatívne ako pozitívne aspekty a žiaľ, to som ja v tej správe nenašla, pretože tie socioekonomické dopady sa obmedzujú na e, výnosy pre plnospodárov a, a to iba časti plnospodárov, napríklad e, tí, ktorí nechcú používať GMO a e, pra, praktizujú biologické plnospodárstvo, tam nie sú. A e, taktiež je zohľadnená iba časť vedeckých štúdí, nie všetky. Takže to je téma, ku ktorej sa podľa mňa ešte vrátime aj v budúcich diskusiách. Pýtam sa taktiež, prečo ste nehovorili o e, rezistencii na jednotlivé e, herbicídy v napríklad e, Južnej Amerike, prečo neboli zohľadnení všetci aktéry reťazca. Mňa by to zaujímalo. Ja myslím, že všetky, všetci ekonomickí aktéry by mali mať rovnaký význam. Teraz Teraz pán Arsenis. Ďakujem pekne, pani predsednička. Je to naozaj rozsiahla téma socioekonomické dopady pestovania GMO. Komisia povedala, že krajiny ako napríklad Španielsko hovoria o pozitívnych dôsledkoch na produktivitu e, v prípade napríklad moru, ale potom je tu aj reakcia priemyslu, výhody GMO, ale celosvetové výsledky a oficiálne štúdie naznačujú aj opak a preto FAO často odmieta tento argument a hovorí, že ak chceme potravinovú bezpečnosť, tak potom musíme skôr pozerať na tradičné biologické poľnohospodárske postupy. A ešte existuje jedna štúdia, ktorá odhaduje, že kvôli potrebe chrániť e, e, plodiny pred e, kontamináciou, takže tu tiež sú nezanedbateľné náklady. Vieme, ako nedávno rozhodol Európsky súdny dvor vo veci napríklad očkodnenia včelárov. V mnohých prípadoch tá koexistencia nie je možná a budeme potrebovať opatrenia, ktoré majú zabrániť kontaminácie, ale to e, bude veľmi, veľmi drahé. Treba si uvedomiť e, tieto náklady. Ja by som chcela, aby sa k tomu komisia vyjadrila a aby konala. Ďakujem pekne. Sandrine Belie. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja taktiež vyjadrím sklamanie, tak ako to už povedali predrečníci, dve pripomienky a potom otázky na komisiu. Ja sa chcem opýtať na to, kedy, ako a prečo. Kedy e, máme tu prvú štúdiu na túto tému ale tá povinnosť je tu už od roku 2001. Prvé hodnotenie malo byť v roku 2003 a dnes by sme mali a komisia pritom hovorí, že budú vytvorené pracovné skupiny, že už istá reflexia prebieha, ale v roku 2011-2012 by už mala byť e, štvrtá hodnotiaca správa. <clears throat> pritom je to iba prvá Takže teraz sa pýtam, prečo a na čo. Ja musím povedať, že e, tá správa vôbec neodpovedá na e, otázky. Je to 10 strán bez obsahu. Nejako to nehovorí o socioekonomických dôsledkoch pestovania GMO. Takže je to akýsi súhrn prvkov, ktoré boli e, nejako subjektívne zvolené bez nejakej jednotnej línie. Takže ten dokument e, vlastne e, neprináša žiadne odpovede. Ja sa teda pýtam, kedy my, Európsky parlament, obdržíme riadnu správu, ktorá bude hodnotiť dôsledky pestovania GMO na území EÚ. A nepôjde iba o stanovisko pestovateľov týchto GMO, ale pôjde naozaj o e, dopad na tých, ktorí pestujú bez GMO, ktorí praktizujú biologické polnospodárstvo, aký to má dopad na e, vytváranie alebo zánik pracovných miest. Komu e, to najviac vyhovuje v súčasnosti a, e, petrochemii, polnohospodárom, a to sú všetko závažné otázky, aby sme mohli politicky rozhodnúť, aké chceme polnohospodárstvo, aké potraviny chceme poskytovať Európanom. To všetko musíme vedieť, aby sme sa mohli k tomu vyjadriť. A ešte k tej otázke, ako. Ja teda dúfam, že tu e, e, lepšiu správu budeme mať čím skôr. Ale ešte chcem povedať, že mňa zarazila jedna vec v tej správe, teda tá koexistencia je e, možná, takže ja sa preto pýtam, čo vlastne hovorí komisia dopad na včelárov aj po rozsudku Európskeho súdneho dvora. Ehm, Monsanto 810 ehm, táto kukurica nemôže ehm, spolu existovať so včelármi, bez toho, aby bol potom med kontaminovaný. Ďakujem pekne, pán Stas. voorzitter. Ik heb, eh, ik heb ook met heel veel eh, aandacht dit... Uh... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som si veľmi pozorne prečítal túto správu a môžem sa samozrejme pripojiť, pripojiť k tomu, čo už povedali predrečníci. Úprimne povedané, to, čo sme tu prečítali na tých 11 stranách, je veľmi, ma veľmi sklamalo komisia. Komisia vlastne priznáva, že sa tam vlastne skopírovalo to, čo dodali a prislúbili členské štáty to znamená, že komisia sa vyjadruje iba k tomu, či tie údaje sú dôveryhodné alebo nie. V zásade je to iba taký katalóg rozdielných názorov, ktoré sa týkajú tejto témy. Je tam istá názorová polarizácia, ktorá súvisí aj s vedeckou literatúrou, potom sa zameriavate na hospodársky aspekt GMO a položme si otázku, čo nám to vlastne prinesie a aká metóda je za to správou. To, čo by sme mali spraviť z hľadiska metodiky, je, aby sa zadefinovalo to, čo je socioekonomický vplyv. Pani Lepáš to dobre povedala. Je to jednoducho príliš jednostranné a mnohé veci ste tu prehliadli. V správe je niekde uvedené aj to, že napríklad GMO kukurica sa pestuje v Španielsku, hovorí sa tam o troch regiónoch, kde polnospodári majú vyšší výnos, napríklad Zaragoza 11,8%. Dobre, to je výborné, ale poznámke počiarov je uvedené, že tento vyšší výnos bol relevantný iba pre tieto tri skúmané regióny. No dobre, čo to vlastne znamená? Ako nám vlastne pomôže ďalej takáto správa? Jednoducho nie je vôbec jasné, aké socioekonomické aspekty z toho vyplývajú. Prečo jednoducho sa zameriavať iba na tých samotných pomospodárov, ktorí využívajú GMO? Položme si otázku, aký to má vplyv na celú, celý potravinársky reťazec aký to má vplyv na ostatných polnospodárov, ale napríklad aj na biopolnospodárov. Jednoducho to je tiež súčasťou toho celého prehľadu. Nesmie sa to zameriavať iba na tých polnospodárov, ktorí využívajú GMO. Dobré skúsenosti v Európskej únii, v poriadku, samozrejme v rozličných oblastiach e, sa realizuje rozličný typ pestovania v USA, v Latinskej Amerike sa častokrát uplatňuje intenzívne pestovanie. Dobre, ale položme si otázku, aký, má, aký to má celkový vplyv na malých polnospodárov. No a tu je viacero odvolávok na vedecké štúdie v týchto 11 stranách. A mám taký pocit, že ako keby ste si vybrali niekoľko častí vedeckej literatúry, nie je to vôbec nestranné, opierate sa o Grahama Brooksa, to je niekto, kto vedie istú organizáciu a vlastne všetky zakázky, ktoré má, tak povedať, zostáva od biosektoru. Takže kde je potom tá vyváženosť, kde je tá nezaujatosť vedy? A čo to vlastne povie Európskom parlamentu, ako nám to pomôže. Skutočne môžem zopakovať to, čo povedala pani Belie. Ako je to s časovým plánovaním? Prečo je, sa to už celé omeškalo? A my chceme dostať tie údaje, ktoré nám chýbajú. Ďakujem pekne za pozornosť. Well. Speaker... Ďakujem pekne. A teraz pani Liotá. Ja, dank Uh, ja, ik wil me ook heel graag aansluiten bij... Ďakujem pekne, pán predsedajúci. A ja by som chcela nadviazať na to, čo povedali už predrečníci na Rade pre životné prostredie v roku 2008 sa predsa spomenalo to, že sa má vykonať hodnotenie. No a už prešli. Teraz vlastne máme absolútne neštrukturovanú zbierku údajov od členských štátov. To znamená, že sa tu opierate iba určitú skupinu polnospodárov a zameriavate sa na finančné výnosy. To, čo nám tu chýba, sú vplyvy na biodiverzitu, na zamestnanosť čo sa deje v eh, rozvojových štátoch. Aký je vplyv európskej regulácie napríklad na vplyv pestovania soje v Južnej Amerike? Ako to ovplyvňuje potravinársky sektor? Čo chcú vlastne, vlastne spotrebitelia? Čo chcú biopolnospodári? Toto ste nezohľadnili. Preto sa skutočne pýtam, čo s tým máme vlastne robiť? Akí nezávislí veci budú hodnotiť tie socioekonomické e, informácie a vplyvy? Aké údaje sa tu používajú? Akým spôsobom si potom komisia interpretuje toto hodnotenie? Tieto socioekonomické vplyvy, toto socioekonomické hodnotenie, na ňa vlastne už čakáme príliš dlho. Medzičasom sa snažíme vyvíjať tlak, snažíme sa vypracovať nové predpisy, ktoré sa týkajú zaobchádzania s GMO, a to bez toho, aby sa tam zhodnotili aj tieto socioekonomické vplyvy, aby sa tam zohľadnili. Už teraz máme legislatívne návrhy, ktoré sa týkajú GMO. Komisia to predložila. A pritom sa vôbec tam nezohľadňujú tieto socioekonomické vplyvy. Na no ako mám postupovať v budúcnosti? To je pár ďalších doplňujúcich otázok k tým otázkam, ktoré predložili kolegovia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz má slovo ďalšia kolegyňa, respektíve kolega. Ďakujem pekne. Ani mňa veľmi nepotešilo to, čo som videl v tej správe a chcel by som položiť pár ďalších otázok komisii. Hovorí sa o socioekonomickom vplyve. A nič sa nespomína o tých stovkách miliónov dolárov, ktoré vlastne USA stratilo kvôli exportom ríže. Existuje určitá štúdia, existuje správa, kde je uvedené, že napríklad, čo sa týka Zaragozy, klesol počet bio polnospodárov jednoducho preto, lebo došlo ku kontaminácii. Prečo v správe sa nespomína, nespomínajú tie dodatočné kontroly, ktoré vyžadujú mnohé multinárodné koncerny, ako aj, ako aj mimovládne organizácie. Je to spoločnosti ako Monsanto, Dow Chemicals, ktoré vlastne vlastnia práva na viac ako 50 osiva na svete. Dalo by sa povedať, že je to vlastne katastrofa. A jednoducho tí producenti a distribútory sú konfrontovaní s ďalšou záťažou, Jednoducho preto, lebo chcú, aby ich a produkty boli čisté od GMO. Tieto náklady tam nie sú zohľadnené. Preto potrebujeme mať spolahlivé a jasné údaje a musím povedať, že je to trošku prekvapujúce. V správe spomínate isté úspechy, spomínate kukuricu Monsanto 810 v Španielsku, Portugalsku, Rumunsku a v Českej republike. A myslím si, že tie zdroje sú skutočne nedostatočné. Existuje určitá štúdia, ktorá sa vykonala v Českej republike, týka sa kukurice Monsanto 810. A to vôbec nespomínate, to ste plne vynechali. Potom sú tam tri články. Tam spomínate Bruxa, ktorý je za GMO predáva rozličné typy biotechnológií. A potom sa zaoberáte podporou GMO v USA. No a potom sa opätovne spomína Španielsko. Tam sa spomínajú nejaké dodatočné výnosy v priebehu troch rokov. Ale keď sa na to pozriem tak detailne, tak vidím, že vlastne zo štatistického hľadiska tie dodatočné výnosy nie sú signifikantné, alebo dal by sa povedať, že sa týkajú iba jednej z troch preverovaných e, oblastí. A potom, samozrejme, sú tu určité ďalšie možnosti, ako sa dá s tým pracovať. Ak teda potraviny obsahujú určitú čiastku GMO, tak vieme, že predsa naši spotrebitelia o takéto produkty nemajú záujem. Napríklad, zoberme si olej, ktorý sa predáva v Spojenom kráľovstve. Tam sa zistilo napríklad, že iba chudobnejšie vrstvy obyvateľstva kupujú také výrobky, ktoré obsahujú GMO. V Taliansku je to jasné. Tam je jasný odpor voči komerčnému pestovaniu GMO. V istom regióne, je to konkrétne región Veneto, tam tam sa vytvorilo určité pole, kde sa mal, mala pestovať e, geneticky upravená kukurica. A mne by zaujímalo, čo nám čo nám k tomu môžete dodať. Taliansko e, neposkytlo potrebné údaje a sú to veci, ktoré nie sú riešené dobrým spôsobom. Ďakujem pekne. A teraz pani Reimers. Dankeschön. Ähm, man sieht ja deutlich, äh, dass... Ďakujem pekne vidíme jasne, že je tu jedna veľká dilema. Táto dilema sa týka toho, že jednoducho komisia chce spraviť štúdiu, ale odkázaná na údaje od členských štátov. Tieto údaje sú veľmi rôzne, majú rozdielnú kvalitu a vlastne podliehali už istému predbežnému hodnoteniu. A potom ďalšia vec sa týka toho, že chceme objektívne diskutovať o istej téme, Odsudzujeme pritom ale akúkoľvek štúdiu, ktorá sa vypracuje, označíme ju za subjektívnu, ak vypracuje sektor hospodárstva. Samozrejme sú tu aj štúdie ochranárskej organizácie, ale tie by sme museli tiež značiť za subjektívne, alebo potom jednoducho ostáva cesta, ako sa e, zamerať na fakty v týchto správach a snažiť sa ich hodnotiť férovo. Okrem toho ma zaujímalo zo strany komisie, že pri štúdii, ktorá sa týka sociálno-ekonomických dôsledkov pestovania GMO, aké sú vlastne sociálno-ekonomické dôsledky nepestovania GMO. Musíme si uvedomiť, že Európa je tak povedať posledná bašta na svete, kde sa GMO nepovažuje za normálnu pestovateľskú metódu. Preto ma zaujímalo, že do akej miery je možné riešiť otázky koexistencie mimo Európy, bez toho, aby do, dochádzalo nejakému miešeniu s GMO. A ako, ako je možné tamto riešiť na odbornej úrovni, keď u nás <clears throat> takéto niečo nie je možné. Musíme si uvedomiť, že my ako parlament, ako politická inštitúcia, pri týchto otázkach by sme sa mali opierať v rámci diskusie o vedecké údaje, mali by sme nechať bokom emócie. Konec koncov toto od nás očakávajú občania, aby sme konali vecne a nie Emocionálne práve ja ako polnospodárka by som chcela povedať, že nás polnospodárov skutočne sklamáva to, že častokrát sa používajú predsudky, ktoré sú emocionálne a nevyužívajú to dostatočne údaje, vedecké údaje. Preto skutočne nastal čas, aby sme prijali rozhodnutie a aby sa to rozhodnutie iba nepresúvalo stále do budúcnosti. Musíme si uvedomiť, že na tomto svete Európa nie je osamelá. Ďakujem pekne a teraz pani Kádenbach. Ďakujem pekne. No čo môžem tomuto dať? No dobre, nie sme to sami na tomto svete, preto sa musíme na to pozerať z takého širšieho uhla pohľadu. Čo sa týka zastupcov komisie, mám trošku taký pocit, že vás vlastne prekvapilo, že tie výsledky nie sú jasné a pevne verím, že nie ste za to zodpovední, ako sa vypracovala táto štúdia, alebo, ke, štúdia, alebo keď si pozriem to východisko, tak boli tam údaje, ktoré štáty mohli poslať dobrovoľne v akomkoľvek rozsahu, takže jednoducho nemôžem byť prekvapený pri takejto zlátanine, že ťažko je sa k tomu vyjadrovať. Ja nechcem komisii nič podsúvať, ale musím povedať, že e, nemôžem sa brániť istým emocionálnym reakciám, ako keby ste nechali uplynúť 3 roky iba na to, aby ste mm, nedospeli k výsledkom, ktoré by nepotešili niektoré, niektoré sektory hospodárstva. Preto ja by som bola rada, no, nebude z hľadiska času, ktorý máme, možné zodpovedať všetky odpovede, ale pokúste sa nám aspoň poskytnúť také úspokojivejšie odpovede. Ďakujem pekne. Thank you. I have uh, the last speaker is... Ďakujem pekne. Ako posledný rečník, pán Prody. Eh, grazie, presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Máme tu dnes diskusiu na veľmi dôležitú tému. A musím povedať, že je mi ľúto, že ten text komisie je taký nedostatočný. Lebo toto je, ako som spomenul, veľmi zásadná téma a je tu materiál, ktorý by mal viesť skutočne k rozsiahlej odbornej diskusii. Čo sa týka GMO, myslím si, že je to taká téma, ktorej je nutné venovať dostatok času. Ako aj osobitného priestoru. Samozrejme, musíme postupovať obozretne. Potravina alebo nejaká plodina, ktorá je geneticky upravená, samozrejme nie je automaticky a systematicky nebezpečná pre zdravie, pre ľudské zdravie. Toto je vec, ktorá by nám mala byť jasná, ktorá by sa mala objasniť vlastne E, konečne jednoznačne. A preto je dôležité dosiahnuť taký stav poznatkov, ktorý nám umožní hodnotiť celú túto oblasť Jednoducho nie je možné neviesť diskusiu napríklad aj so stov. Je nutné sa s nimi zahlbiť do ďalších rozhovorov. Ja osobne si myslím, že GMO ako také nie sú nebezpečné pre ľudské zdravie, ale samozrejme chápem isté výhrady. Sú tu Samozrejme určité úvahy, o ktorých sme viacekrát hovorili v našom výbore. A to všetko ma vedie k tomu, že musím povedať, že sa tu vyvíja istý tlak, ktorý sa týka záväzkov. Je o to, že je tu určitý tlak na výnosy. Sú tu spoločnosti, ktoré vyvinuli osivo. A musíme si uvedomiť, že ak takáto spoločnosť je úspešná, veľmi úspešná, môže tu vzniknúť určité riziko. Môže naša situácia, že vlastne to, či budeme mať dostatok potravy na našej planéte, bude závislé od malého počtu e, rastlinných druhov a odrôd, ktoré možno budú veľmi náchylné na choroby. A bol by som veľmi rád, keby sa toto ešte raz preverilo. Keď sa spolahneme na veľmi úzkú paletu osiva, tak potom nejaká choroba, ktorá napadne toto osivo, môže ohroziť schopnosť ľudstva zabezpečiť pre seba dostatok potravín. Toto sú pre mňa tie rozhodujúce prvky v rámci celej tejto diskusie. Samozrejme, sú to aj ďalšie témy ako ochrana duševného vlastníctva. Toto je veľmi dôležitá téma pre tých, ktorí vyvinuli toto osivo No a vieme, že aké sú tu problémy pri voľnom využívaní tohoto osiva. Ďakujem pekne. To, čo ste povedali, je skutočne pravdou. Patentované osivo a potom ten vzťah medzi tým polnospodárom a tým producentom, to je to veľmi zložité. Ja by som si dovolil tiež predniesť dva krátke komentáre. Napríklad, čo sa týka strany 8, spomínate, že spotrebitelia, ktorí, ktorí ste sa pýtali, aké sú ich parametre na to, alebo charakteristiky na to, aby kúpili geneticky upravenú potravinu. Neviem, či tam boli dostatočné informácie. Jednoducho tá argumentácia, ktorá sa tam, ne, ktorá sa tam použila, nie je správna, lebo niekedy kúpime aj to, čo nechceme, jednoducho z nedostatku času, jednoducho sa ponáhľame, No a potom strana číslo 6, tak tam ten, tie dodatočné výnosy pre argentínskych polnospodárov, musím povedať, ja som počul presný opak, lebo musíme si uvedomiť, že vlastne e, burina je čoraz viac odolnejšia a voči, voči tým prípravkom, takže musia používať čoraz viac herbicídov každý rok, lebo tá burina je čoraz odolnejšia, takže je tam čistá hospodárska strata. No, teraz by som dal slovo zastupcovi komisie, aby zodpovedal tú otázku. Ale ešte predtým vlastne si položme otázku, ako sa, aký bol, aké bolo stanovisko súdu k tomu e, prípadu s medom. Mohli by ste aj to načrtnúť. Ďakujem. And then certainly I will, I will answer also the issue of, of the honey and, and court ruling. But let... Najprv by som v krátkosti poreagoval na e, širokú diskusiu. Samozrejme, nemôžem hovoriť o každom príspevku, čo však povedať môžem. Som veľmi otvorený a rád sa stretnem e, s ktorýmkoľvek z vás a môžeme dohlbky podiskutovať o ktorejkoľvek veci. 18. októbra e, práve všetky spomínané oblasti, ktoré sa tu diskutovali, budú diskutované na širokom fóre kde všetky názory a všetci zúčastnení budú dobre zastúpení, vrátanie mimovládiek, priemyslu a tak ďalej. Verím naozaj, že tam môžeme prejsť oveľa viac do hĺbky k rôznym postojom. Viackrát alebo veľakrát ste hovorili, že ste boli sklamaní správou a o tom musím hovoriť. Pretože keď sa k tejto veci venujeme, tak komisia je v situácii, sme vyhodnotili príslušné informácii zmysluplným, objektívnym, vedecky založeným spôsobom. Sme závislí na informáciách, ktoré máme k vyhodnoteniam. A kým spustíte štúdiu, viete, musí, treba vedieť, že veľa členských krajín eh, avizovalo, že máme množstvo informácií, ktoré vám ukážu socioekonomické dopady všetkého spomínaného, pozitívne, negatívne, čo len chcete. Ale keď sme potom členské krajiny požiadali o tieto informácie, sme dostali to, čo sme dostali. Všetci, len, všetkých vám pozrite sa na správy členských krajín máme materiál zasielaný oficiálne členskými krajinami a my nemôžeme povedať, prepačte Španielsko, to, čo hovoríte vy, nie je pravda. Také informácie sme oficiálne zo Španielska dostali. Prever, preverujeme publikovaný materiál, používame e, e, články, e, noviny, ktoré majú povahu peer review Veľmi však zabezpečujeme to, aby bol každý informovaný o úrovni spolahlivosti. Nehovorím, že nie sú spolahlivé, ale treba, musíme pracovať s poskytnutými faktami a preto, ak môžem osobne povedať, tiež som bol sklamaný z informácií, ktoré neboli v zmysle toho, čo členské krajiny hovorili pôvodne. My sme očakávali e, lavínu informácií. Nebolo e, až na pár výnimok toto pravdou. Veľmi radi teda budeme pracovať so všetkými údajmi, nemáme s tým problém, musíme ich vyhodnotiť, musíme sledovať vedu. A to sme aj robili. Ak sú tu osobitné otázky, tak som naozaj otvorený diskusii. Je pravda, že po e, návrhu správy sa objavili nové informácie. S tým pracujeme. Dali sme to. E, to sa bude riešiť na konferencii 18. Takže naozaj skutočne to, čo my tu E, dávame ako informácie, vychádza z informácií, ktoré nám zasa dodajú. Bolo tu zo pár konkrétnych otázok, ktoré máme už len minútu, hovorí pán predseda, ktorá nám zostáva, takže vám poviem o mede a zvyšok e, vám dodám, e, ak máte záujem, detaľnejšie. Pokiaľ ide o súdny rozsudok k medu, situáciu očividne vnímame ako veľmi dôležitú Okamžite sme oslovili EFSU, požiadali o, tajomisk, e, o stanovisko k bezpečnosti týchto e, peľov i v mede. Viete, že momentálna autorizácia sa zameriava na veci, na ktoré sa zameriava, ale nie je špecificky e, na tieto pele. Malo by to byť čoskoro k dispozícii E, najneskôr toho 28. oktobra. Takisto sme sa stretli so zástupcami firiem členských krajín a, či, a hovorili sme o tom, že je, či je potrebné vyplniť existujúcu legislatívnu medzeru. Tato, tieto autorizácie by mali mať e, naozaj, naozaj široký záber a širší, než je tomu podľa terajšieho e, rámca Tiež analizujeme ďalšie aspekty, tiež je to otázka, ako e, e, poriešime to označovanie. Ide o e, PEL ako zložku, aké sú prís- dobré prístupy. Takže toto je v zmysle analýzy. Intenzívne na tom pracujeme a pokiaľ ide o mňa, môžem povedať, že aj, aj naši kolegovia dnes popoludní budú E, budú riešiť na fóre Agri túto e, problematiku a ja vás len pozývam, aby ste sa zúčastnili. Aj tak ďakujeme, ale pestovatelia e, medu nechcú tento pel v mede a ľudia, ktorá to tam dávajú, mali by za to platiť. Nestačí, ak to len dokážete, to nestačí, pretože polnohospodári budú mať v mede niečo, čo nechcú. O tom však budeme hovoriť neskôr. Problém je, že schôdza skončila. Mali by sme mali správu e, k, o delegácii výboru Envy z navštevy EA. Je to v poriadku pre tlmočníkov, kto je tu vlastne vedúci? Ak, ak by sme ešte pohovorili o tejto správe. English, could they inform me? Is it okay? Mohli by ste ma v angličtine informovať ešte 3 minúty? Jan, máš slovo. Ďakujem, Karl. Budem hovoriť anglicky, aby to bolo uh, ľahšie. Um, it's good to see that všetky veci, ktoré sme dnes diskutovali, súviseli s vedou, informovaním a to je presne eh, centrom činnosti našej environmentálnej európskej agentúry EEA. Preletím témami, ktoré sme diskutovali počas našej návštevy pred eh, niekoľkými týždňami. Oficiálna delegácia to bol pán Sonik, pán Arsenis a ja. Samozrejme zo pár dánskych e, členov sa k nám pridali Dan Jurgensen a ďalší. Takže naozaj značný, značnú delegáciu, rozsiahlu delegáciu. V mene poslancov by som chcel poďakovať Martinovi Fuxovi a jeho kolegovi za e, ich prácu v sekretariáte Myslím, že to bolo výborne zorganizované. Okrem toho, okrem agentúry sme mali obed na ministerstve životného prostredia v Dánsku, nie e, s ministrom kvôli e, situácii volebnej, ale diskutovali sme o prioritách budúceho predsedníctva. Pokiaľ ide o témy, ktoré sa diskutovali, veľmi nás potešilo, že E, Jackie McClade ako riaditeľka bola prítomná počas celej našej návštevy. Ona je samozrejme hnacou silou celej agentúry. Takisto pokiaľ ide, um, pohovorila o jednom z projektov. Agentúra používa uh, miestne dáta k lokálnemu životnému prostrediu a to dáva výborné informácie pre agentúru. Informácie, ktoré môžeme využiť aj my napríklad e, k znečisteniu, katastrofám, e, agresívnym živočišným druhom a tak ďalej. Veľmi pekný systém skorého varovania. A k tým kritickým e, hlasom na finančnú otázku financie prichádzajú v prvom rade od súkromných darcov. Diskutovali sme biodiverzitu ďalej, Ľudia nám vysvetlili, že sú ešte veľké me- medzery e, vo vedomostnej základni. Viac si o tomto môžete prečítať v správe, ale tiež aj na stránke agentúry. Vzhľadom na krátky čas nepôjdem do detailu. Hovorili sme o klimatických zmenách a kvalite ovzdušia. Všetci vieme, že sme prijali správu Juty Hawk k extra prostriedkom finančným pre agentúru. E, rozhodnutie o zdieľaní záťaže to príjme agentúra, bude to extra práca a množstvo rozpráv s členskými krajinami. A preto máme dodatočný rozpočet a dúfam, že to prejde aj plénom. Ku kvalite ovzdušia najzaujímavejšou vecou bola podľa mňa skutočnosť, že členské krajiny zaostávajú výrazne v oblasti e, legislatívy kvality ovzdušia. Sú však dobré dôvody predkladať novú, striktnejšiu legislatívu k čistote ovzdušia. Bude tu teda veľká bitva v budúcich rokoch. Ešte máte viac? Pýta sa pán predseda. tlmočníci mi dali 3 minúty, povedali ste mi 4, tak mám 3,5 Teraz ešte k efektivite zdrojov. Nepôjdem do podrobností, avšak veľmi zaujímavé zo strany e, ich činnosti urobili profily krajín, povedali nás, že efektivita zdrojov sa eh, čoraz viac posúva v prioritách členských krajín, ale eh, služby pre ekosystém sú vyňaté, takže nikto sa o toto zjavne nestará. A záverom snáď rád by som vyzval kolegov, aby využívali agentúru. Hlavne keď ste spravodajca, je veľmi jednoduché získať si potrebné informácie, môžete ich požiadať, aby sa dostavili, vy sa tam môžete dostaviť a je to veľmi efektívna cesta k zlepšeniu našich už i tak e, kvalitných správ. E, Ko koncu tohto roka musíme vymenovať nových zástupcov z našeho parlamentu do riadiacej do správnej rady. Je to trojročný mandát. V polovici novembra budeme musieť vymenovať našeho nového kandidáta, takže vyzývam kolegov, aby predložili e, mena ľudí, ktorí podľa nich by mohli zohrávať dobrú úlohu v správnej rade agentúry za parlament. Špecifické informácie k tomuto nájdete u kolegov zo sekretariátu. Ďakujeme. Kryton, máš 10 sekúnd. Všetky tieto diskutované veci, či už k, k, ku GMO alebo k endokrinným disruptorom, dnešné diskusie, k tomu má táto agentúra veľa informácií. Ja vyzývam, aby komisia využívala tieto E, zdroje, ktoré máme ako EÚ. Ďakujem. Prepačte tlmočníci za, tuto, za toto predlženie. Posledná poznámka. 14.